Good afternoon, colleagues. Dobre popoludne, kolegovia. Začneme bodom 14. Dohovor OSN k právam dieťaťa. Budeme sa venovať výmene názorov s pánom Beniamom Davidom Mezmurom, predsedom výboru OSN pre práva dieťaťa. Predtým, než e, začneme, dovolte rýchle oznámenie. Myslím, že máme medzi nami návštevníkov tu v sále. Vítajte medzi nami. Ide o mladých ľudí, ktorí sa prišli medzi nás pozrieť. Sú to hostia pani Ferrari, sa páči, máme tu medzi nami hostia, pána Mezmura. Pred jeho prezentáciou by som rád uviedol, že v novembri 2014 Európsky parlament prijal rezolúciu k 25. výročiu dohovoru OSN prám dieťaťa, um, kde parlament definoval priority a odporúčania v tejto oblasti od prijatia už niekoľko odporúčaní bolo prijatých na e, úrovni EÚ. Napríklad e, procesné záruky pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v, trestnoprávnom konaní. V tomto kontexte a v rámci ďalších krokov po uznesení e, koordinátori LIBE pozvali pána riaditeľa a pána predsedu. Budeme sa samozrejme venovať e, ex, interným, a ex, ex, interným a ex, externým aspektom tejto politiky, preto sme pozvali aj kolegov spod výboru DRUA. Diskusia s pánom Mezmúrom nám poskytne príležitosť na diskusiu o nedávnom normatívnom vývoji, pokiaľ ide o práva dieťaťa a vypočujeme si jeho názory ohľadne nedávnych návrhov reformy dublinského systému. Takže nech sa páči, pán Mezmúr, odozdávam vám slovo a po prezentácii bude následovať diskusia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja, je mi nesmiernou cťou môcť byť dnes po obede medzi vami a som si istý, že to bude taká win-win situácia. E, teším sa na vaše názory a dúfam teda, že aj ja prispiem svojim dielom tejto diskusii. Chcem poďakovať e, poslancom, ktorí umožnili túto diskusiu. Ďakujem aj kolegom z UNICEFu a ďalším, ktorí umožnili to, že som tu. Uh, my máme, eh, u, u nás pracuje 18 nezávislých expertov v rámci nášho výboru. Keď bol výbor zriadený eh, v 1991, tak sme mali len 10 členov a potom neskôr nás bolo viac. Našim hlavným cieľom eh, je revízia správ ktoré postupujú jednotlivé štáty, ktoré periodicky podávajú správy a my na základe týchto správ revidujeme e, situáciu dieťaťa v tejto jej krajine. Správy vychádzajú nielen z pokroku pri implementácii dohovoru, ale e, informujú nás aj o výzvach, e, príležitostiach, ktoré možno vytvoriť na riešenie prítomných víziev. Samozrejme, dohovor je úspešným dokumentom. Je to jediným dokumentom, um, ktorý má 196 ratifikácií a to, čo to, ja viem, že parlament samozrejme schválil rezolúciu uh, v novembri 2014 a naozaj vítame obsah uvedenej rezolúcie. Nejde len o dohovor o právach dieťaťa, ktorý monitorujeme, monitorujeme aj občné protokoly, e, ktorý sa týka e, detskej pornografie, potom detí v počas ozbrojených konfliktov a tak ďalej. Máme občné protokoly aj k jednotlivým mechanizmom. Jeden z nich vstúpil do platnosti v apríli 2014, tam 29 e, strán ho ratifikovalo a boli to všetko krajiny, ktoré sú členmi EÚ. Dohovor vytvoril lepší priestor pre deti v porovnaní s tým, čo sa e, udialo pred jeho prijatím. Ale tento progres mm, nie však pre všetky deti. Sú tu deti, ktoré sú postihnuté, ktoré sú diskriminované, dievčatá, je tu problém s prístupom k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti. To je obrovskou výzva nielen pre rozvíjajúce sa krajiny, aj pre rozvinuté krajiny my riešime celý rad otázok po konštruktívnom dialogu s druhými stranami. Ehm, zvyčajne ehm, sa stretneme ehm, v Ženeve, a, mm, kde teda dojde k predstaveniu správy a spustí sa dialog. Takmer všetky dialógy trvajú 6 hodín a podľa nás je to jasná indikácia toho, že E, im, im, implementácia dohovoru je stále prácou, ktorá pokračuje. Neexistuje žiadna krajina vo svete, ktorá by bola e, čoraz, ktorá by bola blízučko plnej implementácii tohto dohovoru. A tu by som sa trošku pristavil. Uplatňovanie dohovoru neplatí len na občanov, ale na, všetkých, e, na všetky deti v rámci právomoci štátu. A je to preto, pretože článok 2 dohovoru e, ustanovuje tak, takéto niečo ako povinnosť. Ešte okrem našej úlohy revízie správ štátov dostávame aj sťažnosti a podnety. Dovolte mi informovať vás e, v, v roku 2014 eh, sme zorganizovali um, konferenciu k digitálnym médiám, tam sme riešili určité palčivé otázky a eh, deje sa tak každé dva roky. V 2016 um, eh, tak sa takýto deň konal so zacielením de- na deti v zdravom prostredí. Čiže diskutovali sme o otázkach dieťaťa z pohľadu no, klimatických zmien dnes e, rozumiem tomu tak, že sa budeme venovať aj tejto téme v kontexte migrácie. Takže, poprvé, keď hovoríme o migrácii, v prípade všetkých e, práv hovoríme o právnych, pra, právnom záväzku, právnej povinnosti, teda štáty, sa zaviazali k takémuto niečomu a to je nesmierne dôležité, je to dôležitý východiskový bod. Každá krajina tie E, odkiaľ deti odchádzajú, ktorými prechádzajú a tam, kde hľadajú azyl. Všetky to krajiny majú povinnosť chrániť deti. To je jedna z vecí, o ktorej som hovorila aj predtým, keď som povedala, že článok 2 hovorí o deťoch, ktoré spadajú do právomoci štátu. Čiže, čiže nejedná sa o, len, len o deti, e, ktoré majú príslušné občanstvo a tak ďalej. Čiže či máme krízu alebo nie. No a z pohľadu práv, otázky práv dieťaťa, tak musím povedať, že naozaj je tu kríza, pretože máme krízu vzhľadom na závažnosť porušení a aj preto, že porušenia, ktorým dochádza, nejde len porušenie jedného, dvoch práv, ale to sú viacvrstvové porušenia a preto pred nami stojí veľká výzva, ale hlavným dôvodom krízy je neefektívna reakcia, ktorú sme, ktorú sme poskytli na migračnú krízu, ktorá tu panuje. A ja samozrejme vysvetlím podrobnejšie o chvíľku, čo mám na mysli. No a než sa dostanem k zneniu, ktoré predstavuje výzvu z pohľadu riešenia migračnej krízy. Keď prídu migranti bez dokumentov do krajiny, um, náš výbor sa domnieva, že pojem nelegálny, nepovolený um, nie sú nutne um, konštruktívnymi pojmami a my uznávame, že došlo k značnému pokroku v členských štátoch EÚ. Um, často, eh, často ale eh, dochádza k porušovaniu určovanie veku. To je jedna z vecí. Samozrejme, eh, tu platí dohovor, mm, vychádza sa z veku a otázka, na koho to platí, na mladších než 18 rokov. Áno, čiže vek zohráva dôležitú úlohu. Potom, pokiaľ ide o parametre určovania veku, teda analýza kosti a tak ďalej, toto všetko, toto všetko si musia členské štáty e, podrobne pozrieť. Výbor dospel k záveru, že najlepšie postupy sa spolieha na multidisciplinárne prístupy, teda a tam, kde treba urobiť aj lekárskú verifikáciu, Um, je tam však ďalšia vec, eh, pokiaľ ide o právo byť vypočutý. Štáty sú povinné zaviesť opatrenia na boj proti diskriminácii z rozličných dôvodov a na to musia vynaložiť úsilie na boj proti diskriminácii, xenofóbii a tak ďalej. Musia realizovať programy na zlepšovanie vedomostí a na riešenie negatívneho vnímania e, migrantov a Pamätajte, toto je veľmi kritická, pretože ako výbor sa domnievame, že pokiaľ výbor by mal, pod ak by mal mať výbor náš podtému, tak by to bolo um, zobratie do úvahy najlepších záujmov dieťaťa. Často spolupracujeme s krajinami, ktoré prichádzajú k nám s tým teda, že majú samozrejme, sa samozrejme, e, že im to všetko leží, leží na srdci ten, tie najlepšie zájmy dieťaťa sú aj procesnou, sú, sú, sú aj procesnou zárukou a v každom konaní, kde mm, napríklad ak sú rodičia zadržaní, deportovaní, štát by mal jasne v legislatíve povedať, že v najlepšom záujme, že to, čo je v najlepšom záujme dieťaťa, má prednosť nad, nad inými aspektmi migračnými. A aby sme naozaj dokázali e, vychádzať z individuálnych aspektov. Účasť dieťaťa zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ako, ako určíme najlepšie záujmy dieťaťa, ak e, nemáme príležitosť e, si ich vypočuť? Takže takéto právo by malo byť považované za nezávislé právo, ale je to kritické aj pre najlepší záujem dieťaťa. Koľko už smerníc, rozhodnutí, manifestov aj v EÚ um, um, hovoria o tomto práve byť vypočutí. Ďalej, dokumentácia, id, otázky identity, uh, čiže um, dokumenty, ktoré sú dôležité z pohľadu relokácie rodinných príslušníkov a tak ďalej. Toto všetko treba zobrať do úvahy aj z pohľadu boja proti prevádzačstvu, a to ma privádza k ďalšiemu bodu. Väčšina týchto detí, najmä tých, ktorí sú bez prievodu alebo nie sú s rodičmi, um, trpia na, závažným násilím na nich a Niektoré z nich už boli obeťami vykoristovania, zneužívania, sexuálneho zneužívania. Mnohé sú psychicky traumatizované. A to, čím prešli, by malo zohrávať úlohu aj v tom, aký štatút by mali požívať v rámci našich jurisdikcií. A s tým súvisia dve veci E, teda sú služby ako vzdelávanie, e, zdravotníctvo. OSN, e, Vysoký komisár pre ľudské práva, vydal správu a volal sa Missing Out Refugee Education in Crisis. Nechcem zaujme, alebo teda pre krátkosť času teraz hovoriť o jednotlivých podrobnostiach, ale hovorí sa o tom, že podľa správy len polovica utečencov detí má prístup k základnému vzdelaniu v porovnaní s, priem- s globálnym priemerom 90 čiže vzdelávacia kríza, ktorej čelíme, je krízou v rámci krízy. A do istej miery ju nemožno považovať ju, ju možno považovať za časovanú bombu, pretože akú budúcnosť budú tieto deti mať, aké príležitosti budú, bud, budú mať na to, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zlučovanie rodín, to je ďalšia kritická záležitosť a ja viem, že došlo aj k značnému pokroku v rámci EÚ, ale uvedomujeme si, že že rozličné regióny to uplatňujú rozličným spôsobom. Je tu smernica z roku 2003, ktorá hovorí o harmonizácii pravidiel, zlučovania rodín, ale my sa domnievame, že e, sú tam aj výnimky zo všeobecného pravidla a prečo sú niektoré ustanovenia povinné pre členské štáty a niektoré e, sú nepovinné alebo poskytujú diskrečný priestor členským štátom ako výbor OSN. Uh, my to, my to vnímame veľmi kriticky, pretože predpokladáme, že môže dojsť k príkladom, kedy porušenie eh, práv dieťaťa, kedy, kedy, kedy, kedy môže do, dojsť k porušeniu práv dieťaťa v kontexte zlučovania rodín. Potom um, záruka spravodlivého, spravodlivého konania. My si myslíme, že um, by nemalo dojsť k zadržaniu. Zadržanie by nemalo byť ani posledným východiskom. Nedokážeme si predstaviť žiadny príklad, kedy, možno, kedy by mali byť chránené najlepšie záujmy dieťaťa zadržaním. Čiže mm, tam potom spadá aj regularizácia a toto všetko by malo, deti by mali mať, mať, mať právo byť vypočuté, aj pokiaľ ide o prijatie či vyhostenie ich rodičov a mali by mať možnosť úplný opravný prostriedok voči deportácii rodičov a tak ďalej. No a ešte jedna záverečná vec ktorú by som rád vysvetlil, e, záruka spravodlivého procesu. My ako výbor odporúčame, aby migračné postupy e, prebehli e, priateľským multidisciplinárnym a citlivým spôsobom zo, zo strany odborníkov na ľudské práva a domnievame sa, že v mnohých krajinách e, migračné postupy a rozhodnutia sa neuzatvárajú v zmysle postupu, aký, aký je zakotvený v našom dohovore. Mm, aby bol takýto postup e, zavedený do praxe. Na to treba špecifické kapacity a vedomosti o právach dieťaťa, o norm, potrebných normách a to sa týka všetkých, ktorí s deťmi pracujú. No a potom, pokiaľ ide o maloletých bez prievodu, na základe dohovoru treba prijať potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili zastúpenie a, a záruku najlepších um, záujmov dieťaťa a tu sú práve veľmi dôležité e, orgány tej ktorej krajiny. No a záverom, hoci som teda mal ešte trošku niečo k primacím centrám a opatrovníctvu, tým hlavným odkazom je z našej strany to, že eur, členské štáty EÚ e, eh, zohrávajú významnú úlohu na poli práv dieťaťa. Môžem vám poskytnúť dlhý zoznam, prečo to hovorím. Dohovor navrhlo, navrhlo Polsko a členovia Európskej únie nielen propagujú práva dieťaťa v rámci svojich práv, jurisdikcií, ale aj mimo nich. Mnoho mnoho krajín na hranici EÚ vzhľadajú k EÚ štátom, hľadajú najlepšie postupy a tak ďalej. Mnohé členské štáty ratifikovali dohovor bez akýchkoľvek výhrad a to už je indikácia politickej vôle. No a otázka ale znie, ako zmerať, zmeriate politickú vôľu? Je to len na základe ratifikovania alebo podávania správ alebo členstva mm, v Rade pre ľudské práva? alebo, alebo ide len na základe úlohy, ktorú zohrávajú členské rady v Bezpečnostnej rade, alebo ide to nad rámec týchto aspektov. My si myslíme, že to zachádza oveľa ďalej, týka sa to koordinácií, koordinácie rešpektovania najlepších záujmov, alokácie zdrojov. Je to v tom, že práva dieťaťa by mali byť v samotnom srdci legislatívy a um, samozrejme mali by sme um, mali, mali by sme zabezpečiť, aby naozaj mali ústredné miesto tieto práva v rámci normatívnych textov. Takže tri odporúčania potrebujeme pamätať na záujmy dieťaťa nielen ako kolektívu, ale Deti ako jednotlivcov. Treba mať svoje miesto v politike, v implementácii politiky, v legislatíve. Ja viem, že tu mám dnes príležitosť sa obrátiť na poslancov parlamentu. Ja som vzdelaním právnik, je, je to profesia blízka môjmu srdcu, ale aj pre práva dieťaťa zohráva právo veľkú úlohu, je nevyhnutné. Nie je to Článok 4 dohovoru hovorí o štátoch, o štátnych stranách, ktoré príjmu legislatívne administratívne kroky. Začne teda legislatívnymi krokmi, pretože legislatíva zohráva dôležitú úlohu v samotnej realizácii, ale aj pri porušení e, práv dieťaťa. Takže, e, takže legislatíva má vlastne multiplikačný efekt. A my sa domnievame, že ehm, sú teraz pred nami dve konkrétne príležitosti, teda poprvé usmernenie k ochrane práv dieťaťa v EÚ a tam si myslíme, že by ehm, malo byť možné vyslať e, jasný signál, že dochádza k súladu s právami dieťaťa a treba Komisia v roku 2015 prezentovala ďalší dokument práv dieťaťa a my by sme boli radi, keby sa tieto usmernenia aktualizovali a keby sa stali európskymi aky. Dve pravidlá, teda vzdelávanie, e, zdravotníctvo a tak ďalej. Prvé pravidlo primárnym, poprvé e, um, ehm, zamítenia sú dôležité a pravidlo číslo 2 vždy, vždy, vždy pamätajte na pravidlo číslo 1. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu celý rad kolegov, ktorí by chceli k tomuto pridať nejaké pripomienky, respektíve vám, vám položiť niekoľko otázok. Začneme e, s našou kolegyňou. Chcela by som tu riešiť jednu otázku, pán predseda o ktorej hovoril pán Mezmur. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišli e, na zasadnutie nášho výboru. Je to naozaj veľmi zaujímavá, veľmi informatívna prezentácia a takisto chcem hovoriť ako e, členka podvýboru pre ľudské práva, ktorá a to, samozrejme, že odpovedám e, v tomto podvýbore aj za práva detí. Vy ste v prvom rade adresovali tú otázku detí v kontexte migrácie a som veľmi e, šťastná, že ste počiarkli e, tú dôležitosť vzdelávania, pokiaľ ide o takéto deti migrantov, respektíve deti utečencov, pretože veľmi dobre vieme, že približne 50 alebo 30 miliónov e, vlastne ľudí, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov. A najviac tam vlastne trpia tieto deti. A tam ide vlastne o, o zdravotnú starostlivosť, o vzdelávanie a čo je dôležité, nemali by sme vlastne takýmto spôsobom prísť o celé generácie, ktoré budú takto vlastne um, ochudobnené o to vzdelávanie. Jedinou možnosťou, ako využiť to, že neskôr budú môcť vstúpiť do svojho vlastného normálneho života a vrátiť sa, respektíve začať nový život. Jedinou možnosťou, ako ich zachrániť pred ďalším, ďalšími nebezpečenstvami, predtým, aby sa stali um, radikalizované, respektíve uh, stali sa predmetom Eh, detskej práce alebo boli zneužívaní v nejakých konfliktoch. A preto vlastne toto počiarkujem, pretože si myslím, že toto sú otázky, ktoré sú vzájomne prepojené. A otázka detskej práce je tiež mimoriadne dôležitá. Mám isté číselné údaje z, z je približne 120 miliónov e, detí, ktoré majú menej ako 14 rokov, ktoré sú zapojené do takejto detskej práce. Mnohé z týchto detí sú naozaj hrozne e, zneužívané vrátane otroctva. Sú to naozaj také praktiky, ako kedysi v rámci otroctva, ale ide tam aj o sexuálne zneužívanie. A myslím si, že je potrebné toho urobiť oveľa viac, aby sme naozaj chránili tieto deti v našom svete. Toto je aj otázka, ktorú ste spomínali na samom začiatku. Je to otázka detí v ozbrojenom konflikte. Veľmi dobre vieme, že sú desiatky tisíc detí, ktoré e, majú menej ako 18 rokov a pritom sú a sú v ozbrojených službách a v týchto ozbrojených službách slúžia. Toto sú otázky, ktoré je potrebné riešiť. Toto sú veci, ktoré nie sú priamo poprepájané, ale uh, sú to veci, ktoré nás veľmi trápia. A toto sú otázky, uh, ktoré sme riešili aj dnes v našom výbore. Akým spôsobom môžeme vlastne chrániť a zabezpečiť záujmy detí v kontexte internetu aby sme ich nejako e, zachránili pred radikalizáciou, aby sme zabezpečili ich práva, pokiaľ ide o počítačovú šikanu a podobné veci. Čiže je tam veľmi veľa takýchto otázok a moja konkrétna otázka znie, čo môžete spraviť vy, respektíve čo robí výbor OSN pre práva e, dieťaťa, preto aby sa vlastne implementovala v plnom rozsahu, e, implementoval sa v plnom rozsahu tento dohovor. Čo vy považujete za najdôležitejšie výzvy, pokiaľ ide o vašu prácu? Natali Gisberg je ďalšia a predtým, ako dám slovo Natali, by som sa chcela poďakovať vlastne by som sa chcel poďakovať mojim kolegyňam, pretože vlastne pán Bezmur prichádza na ich pozvanie. Ďakujem pekne a ďakujem aj zastupcovi OSN, že boli ochotní prísaviesť s nami dialog, takže naozaj ďakujem veľmi pekne, pretože problémy, tak ako ich jednoznačne pripomenula kolegyňa Kinga Gál, sú veľmi rozdielne, ale zároveň obrovské rozdielne, nie hovorím iba Európskej únie, ale aj v rámci fungovanie Európskej únie, že váš návšteva a váš dynamizmus môže v podstate e, zabezpečiť e, si zosúladenie aktivít e, pre ochranu zraniteľných, či už sú to deti, kde máme teda obrovskú povinnosť, uh, už takú vrodenú povinnosť, aj keď sa to v praxi neprejavuje. A zároveň, tak ako ste to pripomenuli, pán predseda, je potrebné, aby ochrana dieťaťa bola v centre záujmov, legislatívnych záujmov, v centre našej činnosti. Niekoľko krátkých otázok, rýchlych. Hovorili ste pán predseda, o situácii detí pri migrácii. E, tých detí je strašne veľa momentálne na európskej pôde a ja by som bola, ak by ste sa mohli vyjadriť k takým dvom či trom prioritám, ktoré sú podľa vás kľúčové v tejto oblasti, a teda pre európsky kontinent, také prioritné oblasti, v tom e, celom mori otázok. Čiže ktoré sú podľa vás tie priority, ktoré sú tie prvky, e, ktorých by bolo potrebné e, zabezpečiť väčšiu ochranu. A to možno druhá otázka, taká, taká skôr francúzska, frankofónna. Stanovisko z februára tohto roku 2016 o situácii detí. Vo Francúzsku tam sa hovorilo o určitých medzerách, napríklad prístup k spravodlivosti zo strany detí, mechanizmu spravodlivosti pre maloletých, telesné tresty a podobne. A tu takisto, ako si viete predstaviť, zabezpečiť dialog po tomto stanovisku. A potom tretia všeobecná otázka. Púšťame sa teraz do práce na tému boj proti počítačovej kriminalite, alebo teda ochrana detí pred zneužívaním na internete, aj e, ochrana detí pred pedopornografiou. Mohli by ste sa vyjadriť k tejto téme ako predseda výboru pre práva dieťaťa? Ďakujem. Okay, Ďakujeme. Katrína Činiči je ďalšia, ktorá požiadala o slovo a chcem len vysvetliť, že pani Činiči bola spravodajkyňou, pokiaľ ide o správu e, týkajúcu sa zabezpečovania veci týkajúcich sa práv detí. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán Mazmur, medzi nami. Ďakujem veľmi pekne za úvodnú prezentáciu. Povedzme, e, že počúvajúc vašu prezentáciu, um, sú naozaj vaše slova hudbou pre naše uši, pretože um, nielen pre mňa ako eh, pre spravodajkyňu, myslím, že aj pre všetkých, eh, pretože nám ležia na srdci práva maloletých. A preto som pevne presvedčená, že musíme pre, že musíme e, umiestniť ochranu dieťaťa do centra všetkých európskych politík a politík všetkých štátov. Ja som v tomto zmysle vystúpila aj na plenárke, e, kde bol pán Timmermans, aj pani Jourová. S nimi som sa stretla aj pri iných príležitostiach a diskutovali sme práve o ochrane maloletých v rámci a v, teda v kontexte migračnej politiky. Vy ste hovorili o mnohých veciach a um, tých úvah, ktoré tu teraz môžem uskutočniť, je veľa, ale ja som vám chcela hlavne poďakovať. Mala som tu čest pracovať na smernici o procesných zárukách pre maloletých počas trestnoprávneho konania a Ďakujem e, aj za všetkých kolegov, ktorí pracovali na tejto smernici. My sme tam vložili všetky záruky, o ktorých ste vy hovorili. E, teda presvedčenie, že teda to, že takéto trestnoprávne konanie by nemalo vychádzať e, alebo byť založené len, len, e, len na situácii jedného dieťa, pretože to dieťa má samozrejme svoje potreby a tak ďalej. Čiže keď hovoríme o maloletých, tak musíme mať uh, Mm, na pamäti špecifickú situáciu dieťaťa. Pokiaľ ide o, o trestnoprávne konanie a tak ďalej, nesmieme zabúdať na povinnú právnu pomoc počas procesu, reedukačné aktivity a tak ďalej a e, využívať zadržanie či, či väzenie len naozaj ako extréma rácio a toľko z mojej strany. Chcela som len potvrdiť, zdôrazniť, že my sa naozaj maximálnej e, miere venujeme e, deťom. Potom deti migranti. Nuž, e, to je, to je skupina, ktorá má našu maximálnu pozornosť a Mm, vy ste povedali, že jednotlivé politiky musia zohľadniť, že maloletý migrant je v prvom rade dieťa, až potom migrant. Ale je to predovšetkým dieťa. Treba treba, treba e, aktivovať všetky možnosti ochrany, ktoré sú určené deťom. E, psychologická e, pomoc, právna pomoc, zagarantovať prijatie, integráciu dieťaťa a to od prvého momentu, od vstupu do priestorov hotspotu. Čiže a to všetko za pomoci kvalifikovaných osôb, s pomocou príslušných organizácií, ktoré, ktoré naozaj v tomto sektore pomáhajú obrovským dielom. A nechám ešte priestor aj kolegom, takže to ukončím. Pokiaľ ide o maloletých bez prievodu, e, no už tam je ťažkosť v tom, že e, mnohých z nich nedokážeme sledovať, nedokážeme ich e, mať pod dohľadom. Za posledný rok ich zmizlo 10 tisíc, je ich toľko len v mojej krajine, v Taliansku. A mm, u nás, sú, u nás je úroveň ochrany pomerne vysoká, ale i tak ich bolo 5 tisíc. Takže často ich nedokážeme ani identifikovať. Identifikovať správnym spôsobom. A to je práve ten jeden problém, ktorý treba riešiť. Ak maloletého neidentifikujeme, tak nedokážeme ani sledovať jeho pohyb. Mm, ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Podľa nás je to zásadné môcť identifikovať maloletého správne, aby sme potom mohli sledovať jeho pohyb a chrániť ho náležitým spôsobom pred rizikom, akým je zneužívanie, rozličné trestné činy e, zo strany organizovanej trestnej činnosti a tak ďalej. Čiže ja som chcela sa spýtať na váš názor na tento aspekt a ešte úplne posledná úvaha. Pokiaľ ide o 25. výročie dohovoru, nuž ehm, spoločne s kolegami sme pri tejto príležitosti navrhli uznesenie, kde sme žiadali Európsku úniu, aby ratifikovala dohovor EÚ ehm, e ako taká aby sme ešte viac posilnili eh, tie európske legislatívy, ktoré potom by mali byť eh, tými, eh, ktoré by mali byť tými zákonmi, ktoré potom transponujú členské štáty. Takže tiež ma zaujímal váš názor v tomto smere. Ďakujem. Thank you, Mr. Allah. Ďakujem, pán Alahava. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky na pána Mezmura. V mojej krajine, vo Fínsku, Viac ako 70 tých, ktorí e, žiadajú o azyl, e, sú vlastne tí, ktorí tvrdia, že sú vlastne e, maloletí bez doprovedu, ale keď sa robili testy, tak vlastne sa zistilo, že veľké percento z týchto detí je vlastne starších ako 18. Celkom zjavne je tam veľmi veľa takých detí, ktoré sú staršie, ako tvrdia, že sú. A predpokladám, že tá situácia je podobná v ostatných krajinách. Celkom jasné je, že takéto eh, zneužívanie eh, tohto statusu eh, zlo, zlosti vlastne verejnosť a robí tú verejnosť cynickou. Takže preto je to vlastne v najlepšom záujme nielen tej spoločnosti, ale aj tých, ktorí naozaj sa snažia získať azyl a by si zaslúžili na skutočnú e, ochranu. Takže ako sa vy pozeráte na takéto testovanie veku? Čo vy navrhujete? Ako vlastne si overovať ten vek? Vy ste zjavne celkom silne proti zadržiavaniu maloletých za akýchkoľvek okolností, lenže sú tisícky maloletých e, žiadateľov o azyl, ktoré zmizli a nikto nevie vlastne, kam zmizli. A vlastne ako náhle je takáto ich žiadosť zamietnutá, tak zmiznú. Je to vlastne isté pra, akoby pravidlo. A toto nemôže byť predsa v najlepšom záujme niekoho a už vôbec nie tej osoby, o ktorú ide. Ako je možné zabraniť takýmto zmiznutiam bez toho, že by sme vlastne tieto deti nejakým spôsobom e, niekde umiestnili a zadržali ich. Eh, ja som to vlastne pochopil tak, že nie je fínske tlmočenie, alebo je fínske tlmočenie, je že v poriadku. Ale mal som to spomenúť eh, v podstate oficiálne a preto sa ospravedňujem. Cornelia Ernst je ďalšou rečničkou. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Vy ste povedali, že tento dohovor OSN eh, sa vlastne presaduje vo všetkých krajinách, ktoré sú členskými krajinami. A celkom určite je to istým spôsobom e, taká e, záležitosť, ktorá vlastne beží cez všetky tieto m, um, otázky, e, pokiaľ ide o práva detí, pretože tie deti sú súčasťou rodín, ale my musíme vlastne myslieť ešte kúsok ďalej, ako vlastne je možné potom ochraňovať aj práva rodín. Pretože vy ste povedali, že deti by nemali byť uväznené. To považujem za absurdné. Vôbec len myslieť na to, že by človek mohol dať takéto maloleté deti do väzenia a toto je samozrejme stanovisko, ktoré s vami zdieľame, že nie je možné takéto deti dávať do väzenia. A ako to je potom s rodičmi? Potom ani týchto rodičov by sme nemali dať do väzenia, pretože to je otázka, ktorá e, vlastne súvisí jedna s druhou. Akým spôsobom zaobchádzať s takýmito žiadateľmi o azyl? Je dieťa niečo dôležitejšie? musím povedať, že e, sa musíme vždy pozerať na kontext. A toto je e, vec, ktorá e, ma skutočne nikdy nenecháva pokojnou. A samozrejme, že ak niekto spácha nejaký trestný čin, to je úplne iná situácia, ale pýtam sa teraz všeobecne. Moja kolegyňa hovorila o tom, že deti vlastne sa stratili. Stratili sa to znamená, že E, zobrali ich niekde e, do púšte, alebo e, boli zneužité na, ako darcovia orgánov, alebo ich zobrali na lodiach niekde. Môže sa samozrejme stať všetko to, to, to čo som spomínala. A moja otázka znie, čo myslíte, čo musíme urobiť preto, aby sme niečo takéto, niečomu takémuto zabránili a ako sa tomu dá zabrániť? A naozaj si myslím, že je potrebné vlastne uvažovať o bezpečnej ceste do EÚ a etablovať túto cestu nielen pre deti, ale aj v zvláštnych prípadoch je to potrebné. A potom ďalšia vec, zlúčenie rodiny. Veľmi dobre vieme, že množstvo afgánskych e, detí, respektíve detí z e, afrických krajín, sú častokrát e, cestujú proste samotné a tým pádom neskôr by bolo logicky potrebné vlastne zlúčiť túto rodinu. A niekde existujú zákazy, že e, napríklad táto rodina sa ne, nemôže zlúčiť skôr ako po jednom roku a tak ďalej. Takže čo si vy vlastne myslíte, čo by bolo dôležité vlastne tu naregulovať, pokiaľ ide o úroveň EÚ? aby sme skutočne mohli spraviť krok dopredu. A potom tretia vec, vy ste povedali, že sú, je to špecifický, proste odborný personál, ktorí majú takúto migráciu ehm, na starosti, pokiaľ ide o deti, čiže mal by to byť odborný e, personál a vy si myslíte, že v takýchto hotspotoch extra pravidlá platia, respektíve extra odborný personál, ehm, niečo takého to druhu, to, proste ľudia, ktorí by chránili týchto detí, alebo máte nejaké iné uh, návrhy, to by ma naozaj zaujímalo. Veľmi pekne ďakujem. Kristýn. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mohli prísť medzi nás a že si môžeme vymeniať názory. To je pre nás cťou baviť sa o právach detí. To je zásadná téma. Mám viacero otázok na vás. Dosť konkrétnych otázok. Neviem, či máte po ruke odpovede, ale možno to bude zaujímavé. Máte konkrétne čísla o, o rozsahu, o počtu, počte detí, ktoré sú dnes vykorenené, obrazne povedané, a ktoré sa dostali do rúk pachateľov trestnej činnosti a stále sa obeťami e, obchodovania s ľuďmi na svetovej úrovni. Čo môžu spraviť člen, e, štáty, zmluvné strany, aby chránili, aby bojovali proti obchodovaniu s ľuďmi a konkrétne s maloletými? To je téma o ktorej e, v podstate, v ktorou sa zaoberáme aj nedávno, sme predložili určité návrhy. E, potom, čo sa týka uväznenia maloletých, e, opäť v celosvetovom meritku, je ešte mnoho štátov, ktoré uplet, u, používajú túto prax a je tu určitý vývoj, či už jedným alebo iným smerom a existujú alternatívy, alternatívne riešenia k uväzneniu maloletých BBC sa hovorilo o tom, že malé deti, alebo teda neplnolety zo Sýrie pracujú vo veľkých firmách, európskych firmách v Turecku. Nie je to žiadna novinka. E, ako dopadlo toto vyšetrovanie? E, je to naozaj fenomén neakceptovateľného rozsahu a týka sa to e, aj našich krajín. Je to už niekoľko rokov stará vec. E, e, zistujú sa tieto veci na celosvetovej úrovni, teda zneužívanie e, detí. Takže ďakujem vopred za odpovede a ďakujem, že ste medzi nás prišli. Ďakujem. Pani Wemberg. Ďakujem pekne a ďakujem aj za informácie, ktoré ste nám dnes poskytli. 54 článkov má dohovor o právach detí. Hovorí sa tam, že všetky deti do 18. roku života majú rovnaké práva a najlepšie záujmy dieťaťa a právo dieťa e, na vypočutie. To sú také hlavné body tohto dohovoru. Som veľmi hrdá na to, že vo Švedsku sa snažíme dodržiavať tento dohovor po všetkých stránkach. Chcela by som e, hovoriť o migračnej kríze a o tom, ako to malo dopad, aký to mal dopad na Švedsko v Lani. Bol to mimoriadný dopad na Švedsko v tom zmysle, že prišlo veľa neplnoletých migrantov. Máme 10 milión, teda je nás 10 miliónov a máme 50, 35 tisíc neplnoletých migrantov, ktorí prišli sami. Hodne sa diskutuje o veku týchto tzv. detí, E, môžem tu ocitovať konkrétnych lekárov, ktorí povedali, že niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že sú deti, sú oveľa starší, niektorí majú dokonca 40 rokov. My netestujeme vek, takže ako do akej miery máme veriť tomu, čo povedia? Vyvoláva to množstvo problémov. Predovšetkým e, sú to mladí muži alebo chlapci, ak si pozrite vekovú skupinu 15 až 17 11 chlapcov na jedno dievča v tejto vekovej kategórii. Čo si vy o tomto myslíte? Spomenuli ste testovanie a že to nechcete. Dobre, ale toto je o najlepšom záujme dieťaťa. Takže vek je dôležitý. Predsa dospelí nemôžu kradnúť deťom takéto výhody tým, že sa uh, tvária, že sú deti. Podľa nás by vek, testovanie veku malo byť povinné s cieľom zabezpečiť to, že deti budú príjemcami a požívateľmi práv detí a nikto iný. Samozrejme, mm, nevydávate uznesenia, ale možno nejaké odporúčania by ste mohli vydať v tejto veci, pani Ferrara? Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Mezmurovi ja som spravodajkyňou e, k návrhu nariadenia pre spoločné azylové postupy. V kontexte návrhu e, existujú teda časti, ktoré sa týkajú maloletých bez sprievodu. Zavádza sa povinnosť právnej ochrany, vymenovanie tutora čo najskôr do štyroch pracovných dní od predloženia žiadosti. Zavádza sa E, koncept, e, že um, takýto opatrovateľ nemá mať neprimeraný počet detí, ktoré sú mu zverené. V Taliansku napríklad na jedného opatrovateľa, opatrovníka um, môže mať um, prípada nejakých 70 detí, čiže to je počet, ktorý sa nedá Eh, zvládať. Eh, ďalej sa zavádza systém kontrol, eh, pokiaľ ide o služby opatrovnícke. To sú všetko pozitívne aspekty návrhu revízie smernice z roku 2013, teda to, čo sa stane nariadením neskôr, ale sú tam aj aspekty, ktoré vyvolávajú stále pochybnosti. Najmä obmedzenia, ktoré sa týkajú opravných prostriedkov či zrýchlených postupov, pretože tam môže ísť aj obmedzenia osobnej slobody. Skutočnosť, e, že sa hovorí o obmedzeniach a nie o zabránení, teda o, o, o, o o vylúčení e, maloletých. No už toto všetko v nás vyvoláva pochybnosti. Zrýchlený postup sa uplatňuje vo chvíle, keď sa ustanoví, že maloletý prichádza z krajiny, ktorá je, ktorá je bezpečná. Čiže vtedy začína zrýchlený postup. Ja by som si rada vypočula vaše stanovisko, pokiaľ o tento špecifický e, aspekt. K lekárskej prehliadke na určenie veku maloletého. Nuž e, v návrhu nariadenia E, sa povolujú špecifické záruky, napríklad, že nemôžeme donútiť maloletého, aby sa podrobil lekárskej prehliadke na určenie veku. Zároveň ale zamietnutie zo strany maloletého môže, môže byť predpokladom e, jeho vyššieho veku ale vychádzame z premisy vyššieho veku, ak teda maloletý eh, zamietne takúto prehliadku. Čo si o tom myslíte? Eh, čo si o tom myslíte aj z pohľadu eh, vyšších zájmov dieťaťa? No a k aspektom ohľadne, ktoré sa týkajú azylových postupov. Poprvé, už sa to pýtal kolega, čiže máme tu čoraz narastajúci počet e, maloletých, ktorí miznú na európskom území. Akým, akým spôsobom by sme mali riešiť tieto zmiznutia? Aké, čo môže každý z členských štátov urobiť? Čo môže urobiť EÚ, aby sme tomu zabránili? Potom, pokiaľ ide o príjmanie, aj tu poviem opäť tali- príklad Talianska k nám. U nás sa vyloďujú maloletí bez prievodu a starostovia E, komún, ktoré, ktorí príjmajú takýchto maloletých, e, majú obrovské ťažkosti. Mám na mysli logistické aspekty, či e, nedostatok, ne, nemajú dostatok zdrojov, ľudských zdrojov, ekonomických zdrojov, nie sú, do, nie sú vhodné priestory na príjmanie takýchto maloletých. Často potom bývajú v nejakých športových halách napríklad. Um, často nie alternatív. A pokiaľ ide ešte o vzdelávanie, keď hovoríme o maloletých, hovoríme o maloletých, e, ktorí majú menej ako 18 rokov, teda tie, tieto, tieto deti potrebujú mm, analfabet, analfabet, analfabet, analf, potrebujú sa naučiť čítať, písať e, a alebo nejaké dieťa 7-ročné, ktoré ide do školy, do základnej školy. Eh, často sa jednoducho upiera takéto právo maloletým migrantom, pretože neexistuje možnosť eh, im zaručiť možnosť ísť na kurz, kde by sa alfabetizovali. Takže čo môžeme urobiť, aby sme zaručili primerané prijatie a aby sme mohli rešpektovať e, práva dieťaťa. Ďakujem. Thank you. And finally... Ďakujem pekne. A Tomáš Zdechovský. Klaudia, ti slúbujem, viem, že sa pozeral na hodinky, takže slúbujem, že budem hovoriť veľmi krátko a aj otázky budú krátke. E, ďakujem pekne, pán Vesmur, že sme dnes prišli medzi nás Vaša komisia je veľmi často kritizovaná a to nie len v Európskej únii, ale naozaj všetky štáty o vás hovoria a kritizujú vás pre všetkým africké krajiny, či Turecko, Libanon, Jordánsko a kritizujú vás pre všetkým preto, že vy kritizujete len chudobné krajiny. Keď je nejaká krajina chudobná, tak jednoducho vaša komisia sa tvári, ako by nemala žiadne problémy. Ja uvediem dva príklady. Jedným je Norsko. Vaša komisia v Norsku už niekoľko rokov každý mesiac sú protesty proti nezákonnému odoberaniu detí chudobnému obyvateľstvu. Tie najnižšie e, e, vrstvy obyvateľov. Je tam neomarxistická organizácia Barne Vernet, ktorá naozaj svojím spôsobom systematicky ničí poriadne rodiny. A vaša komisia sa k tomu absolútne nechce vyjadriť a nedáva k tomu ani žiadne stanoviska. Pre všetkým deti migrantov z Afriky, sú denodenne odoberaní rodinám pod rôznymi zamienkami, že rodičia nepracujú, alebo že rodičia sa o, deče, o, o deti zle starajú. Chcel by som si vypočuť váš názor. Zároveň by som chcel pozvať váš názor na Francúzsko. Kale sme boli v tomto s týmto výborom a tam nám bolo potvrdené to, že tam bolo veľa detí sexuálne zneužívaných. Kto kde kde kedy vaša komisia kritizovala Francúzov za to, že dopustili tento stav, kedy naozaj tisícky detí, stovky detí, ospravedlňujem sa, stovky, stovky detí, uh, boli pravidelne sexuálne zneužívané. A tretia otázka. Keď som bol na balkánskej ceste, bol som v Maďarsku, v Srbsku, tak veľmi často rodičia hovorili o tom, že bohat bohatí migranti, pretože to nie sú utečenci, že bohatí migranti si kupovali deti tých chudobných. Niekto mal možno 4-5 detí, keď utekal zo Sýrie, takže si kúpil jedno či dve dieťa za 500 až 5000 eur za dieťa. Tým eh, mali, získali väčšiu možnosť dostať eh, azyl v Európskej únii. Ja som dodnes nikde nečítal, že by ste vôbec niekedy kritizovali tento problém, lebo sa vôbec ním zaoberali. A budem rád, ak sa mýlim, ak, tak ma z toho, ak ma z tohto omilu vyvediete. Ďakujem. Um, you, sure so Neviem, či dokážete odpovedať na toľko podrobných otázok, ale ja som vás varoval že je tu veľký záujem o vaše poznatky v tejto oblasti a že dostanete množstvo detailných otázok. Poz, robili ste si detailné poznámky, takže poprosím vás, e, spravte, čo dokážete e, a popasujte sa s týmito otázkami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pre všetkým by som chcel povedať, že som veľmi vďačný za všetky otázky. E, videli ste, že som sa usmieval, pretože e, som vďačný za váš záujem. E, svedčí to o tom, že vy riešite praktické problémy s implementáciou, ale že naozaj ich chcete vyriešiť čo najskôr. Takže tie otázky boli podrobné a začnem. Pán predseda mi povedal, že mám max 20 minút. Takže tá posledná otázka, ktorá tu zaznela, o tom, že naša komisia sme selektívna v zmysle, e, kým sa zapodievame. A viem, že ste na záver povedali, e, že budete radi, ak, ak e, vás vediem z omilu. Pán poslanec, nesúhlasím s vašim hodnotením. Napríklad minulý týždeň sme vydali veľmi kritické vyhlásenie, je to na stránke Vysokého komisára, vyhlásenie ohľadom detí v Kale a samozrejme o, o politickom dohadovaní medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. Boli prípady, kedy sme vydali vyhlásenia o Rakúsku, vydávali sme vyhlásenia o situácii Európskej únie ako takej. Pred pol druhá rokom, čo sa týka migračnej krízy, ako my ako komisia rozlišujeme medzi e, tým, že kričíme, hovoríme a šepkáme pravdu do uši tých, ktorí sú pri moci. Niektoré krajiny sú tu zastúpené, ktoré dostali listy, ktoré sme zaslali, naša komisia zaslala v zmysle návrhu legislatívy, ktorá bola navrhovaná v parlamente, e, využívania detí na žobranie, e, E, to nebolo zverejnené, bolo to priamo pre jednotlivé štáty. A bolo vám povedané, že áno, je to špecifické, že to rieši rómskú komunitu a podobne. Napríklad boli prípady, že sme konkrétne zaslali list, neviem, nesmiem teraz povedať ktorej krajine, pretože to bol list, e, nezverejnený list, kde sme uviedli, že e, zdá sa, že sú tu postihnutie deti, ktoré sú akoby vyvážané na prácu inde a podobne. Takže skrátim to Zaoberáme sa všetkými štátmi, od Afganistanu až po Zimbabve, od A po Z. Rovnako. Bez strachu a bez vyhodňovania. Ako som povedal, metódy, ktoré používame, my sa vždy rozhodneme, či teda budeme kričať, hovoriť, alebo šepkať do uši tých, ktorí sú pri moci. A hovoriť im pravdu. E, vážená pani ministerka hovorila o veľmi dôležitej veci a musím s ňou len súhlasiť, čo sa týka uh, detí, ktoré pracujú, detí, ktoré sú vo vojnových konfliktoch a otázky súvisiace s migráciou, ale aj otázky, ktoré priamo súvisia s právami detí. Hlavná otázka, aké sú hlavné výzvy, čo sa týka implementácie práv detí, konkrétne dohovoru o právach detí? Uh, Eh, poviem niečo veľmi originálne. Poviem, že to súvisí s politickou vôľou. Ako meriate politickú vôľu, ako som povedal predtým? Pretože píšete správy, že, prečo, že ratifikujete niečo, alebo sú tu oveľa väčšie veci? Zdroje, vzdelanie, odborná príprava, to, aby inštitúcie ochrany ľudských práv zohrávali dôležitú úlohu, aby občianská spoločnosť mala svoje miesto v procese, ale zabezpečenie toho, že sa nebudete príliš spoliehať na občianskú spoločnosť a služby, ktoré by mali byť kľúčové služby a ktoré by štáty mali zabezpečovať. My zdôrazňujeme, že podľa dohovoru sú potrebné legislatívne, administratívne a iné opatrenia. Veľký dôraz skladujú členské štáty na legislatívne opatrenia. Takže mnoho štátov povie, dobre, schválili sme takýto zákon e, o vzdelávaní, o zdravotníctve, o obezite, o, o digitálnych médiách a tak ďalej a my odpovedáme štandardne. My ako komisia, my, našou úlohou nie je povedať vám super, dobre. Nás zaujíma dopad tej prijatej legislatívy. Do akej miery vyčlenujete finančné prostriedky, do akej miery podporujete vaše ľudské zdroje, do akej miery legislatíva, politika a prax sa pravidelne prehodnocujú. Čiže to sú hlavné výzvy, ktoré riešime. Spomeniem viacero významných víziev. Koordinácia je stále závažná, nielen pre rozvojové, a rozvinuté krajiny. Máme viacero prípadov, kedy sme jasne povedali, že práva detí sú prirezovou záležitosťou, koordinácia sa musí robiť najvyššie, na najvyššej možnej úrovni, čo najbližšie k tým, ktorí rozhodujú. Máme príklady, kedy koordinácia je slabá, fragmentované na základe e, toho, aká je štruktúra e, federálna e, a podobná. A v niektorých prípadoch jednoducho z tej, siete, z tej sieti sa prepadnú práva detí. My neriešime vnútorné usporiadanie štátov. My vstupujeme do situácií iba vtedy, keď nejaké usporiadanie štátu má negatívny dopad na práva detí. Nespomeniem konkrétnu krajinu. V jednom štáte, ja neviem, prima, e, e, e, primárne školstvo spadá do federálnej úrovne a sekundárne školstvo do regionálnej úrovne. A potom presun detí zo základných do stredných škol je problematický. Máte oveľa viac detí, ktorí skončia základnú školskú dochádzku a nemajú potom miesta na e, stredných školách. Čo sa stane s tými deťmi? V takýchto prípadoch my zasahujeme a hovoríme, že to nie je v prospech dieťa. E, Takže výziev je množstvo, ale chcem zopakovať, že práva detí musia byť v centre politiky, legislatívy a rozhodovania. Jednoducho e, musíme zabezpečiť to, aby práva detí neboli na okraji spoločnosti, ale boli v centre všetkého, čo sa deje v spoločnosti. A to, že deti sú miny ľudia s miny ľudskými právami, to je zo 60. a 70. rokov, ale to už nemá platiť v roku 2016 Chcem sa vrátiť ešte jednej veci, ktorá súvisí s tým, čo povedala pani poslankyňa z Francúzska. Dve alebo tri priority, ktoré musíme vybrať e, z migračnej krízy. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Naozaj aj tá ma viedla k úsmevu. Poviem prečo. Európa nie je jediným kontinentom, ktorý momentálne sa pasuje s migráciou. Ak sa pozrite na čísla, iné krajiny a iné regióny vykazujú oveľa väčšie čísla, oveľa väčšie výzvy ako to, čo čelíte vy v Európe. To je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Po druhé, migračná kríza, ktorú zažívame na európskom kontinente, do určitej miery by mala byť ukazovateľom príznaku, symptómu podľa mňa kríza nezačala v roku 2014 ani 2015. E, Komisia pre práva detí poskytovala e, usmernenia pre členské štáty od roku 1991 o tom, čo s deťmi v kríze a migrácii. Hovorili sme o tom, že sú málo integrované deti migrantov, že tu diskriminácia žiadateľov o azyl. Hovorili sme o tom, že práva detí nie sú v centre politik. Hovorili sme o tom, že e, neriešia sa otázky migrácie. To znamená, to, čo Európa, čomu čeli teraz ako kríza, to sa stalo krízou preto, že to stávalo na predchádzajúcich medzeriach, ktoré v, medzerách, ktoré v systéme boli. E, príjmacie centra, individualizované stanovenie najlepších záujmov dieťaťa. Čiže tu existovali medzery, na ktorých sa to celé budovalo, nabalovalo, až kým vznikla kríza. Čo sa týka troch priorít, my ako komisia nerozlišujeme v zmysle priority práva a podobne, ale spomeniem zo pár, ktorých je možné konať. Poprvé, ako som už povedal predtým, je tu viacero príležitostí podľa nás, ktoré máte pred sebou. My ako komisia sme presvedčení o tom, že EÚ musí prijať konkrétne, merateľné a pochopiteľné EÚ politické e, rámce na ochranu všetkých detí migrantov. Musí to byť konkrétne, musí to vychádzať zo skutočného života detí, musí to byť pochopiteľné a preto to musí byť centralizované. V centre toho musia stať práva detí. Musí sa čerpať z určitých osvedčených postupov, možno nie iných krajín a iných regiónov. Aj Európska únia a členské štáty majú priamo dobré prípady a dobré skúsenosti. Ďalšia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, sa týka toho, že úlohu, ktorú vy zohrávate v rámci zahraničnej politiky, tá je veľmi dôležitá pre riešenie aktuálnych migračných víziev, ktorým čelíte. Ja som z Etiópie a pracujem s Africkou úniou. Pri mnohých príležitostiach viem, že momentálne sa vedie dialog o spolupráci e, rozvojovej spolupráci, ale aj spolupráci v oblasti migrácie, napríklad tých 5 krajín, ktoré sa identifikovalo Senegal, Mali, Niger, Nigeria a moja krajina Etiópia. To je dobrá príležitosť, ak sa to spraví dobre. Nejde o to spraviť dobrý dojem. Náležite to spraviť znamená to, že musíme uh, sa pozrieť na veci inak. Nielen v zmysle bezpečnosti musíme sa pozrieť na to z pohľadu človeka. Nemôžeme v podstate hovoriť o skúsenostiach EU Turecko a Grécku Turecko ako niečo, čo sa dá opakovať v celom africkom kontinente. Ja si nemyslím, že to tak funguje. Takže ak záujmy dieťaťa, ak zoberieme dieťa a konkrétne dieťa, jeho záujmy do, a dáme ich do stredu pozornosti, tak to už samo o sebe bude dobrým východiskom. Ale v konečnom dôsledku propagácia kor- korektnej zákonnej migrácie to je tá cesta vpred. Je dôležité vnímať migráciu nielen ako výzvu, ako problém, ale ako príležitosť. A určite ste čítali množstvo dokumentov, ste to aj počuli z tohto pódia, že ak využijeme toto ako príležitosť, tak e, to priniesie svoje dividendy. Čím viac detí bude vzdelaných, bude to lepšie, ak e, deti e, v podstate budú stále na pokraji spoločnosti, tá situácia sa bude stále zhoršovať a neskôr budú e, v blízkej budúcnosti predstavovať tieto deti, keď dospejú hrozby bezpečnosti a podobne. Veľmi zaujímavá otázka. Detská pornografia a bezpečnosť online. My ako výbor pristupujeme k tomu a zaoberáme sa e, tým, ale stretávame sa s názormi, že nie, nie je to v našej kultúre, my to nemôžeme prijať, ale každá krajina predsa, ktorá sa na tom, kto, kto, ktorá s nami spolupracuje, tá musí riešiť tieto otázky, ako je pedopornografia alebo kyberšikana a tak ďalej. Preto, preto, e, preto jednou z hlavných tém aj E, úloha alebo teda správanie dieťaťa v rámci digitálnych médií. Preto musíme propagovať e, programy zvyšovania povedomia. Musíte poskytnúť podporu, musíte, pod, musíte samozrejme e, si uvedomiť, že uplatňovanie dohovoru je takisto relevantné, či už pre prostredie offline alebo online. Preto dohovor nebol novelizovaný, preto zostáva i dnes relevantný týmto spôsobom, aj ak, aj ak bol schválený 26-27 eh, rok, eh, pred 26 rokmi. Čiže nehovorí sa tam nehovorí sa tam o e, internete a tak ďalej. Čiže musíme, musíme zabezpečiť e, jasné regulačné prostredie. E, tu je dôležitý aj súkromný sektor. Čo to znamená? Musíte, musíte do istej miery prejsť od sebaregulácie k štátnej regulácii. Ak pornografický materiál je na webovej stránke, tak e, poskytovateľ sa požiada, aby ho odstránil, ale po- pomôže to do istej miery. Ale e, je to všetko, čo môžeme urobiť? Je veľmi dôležité a kritické, aby sa to nahlásilo orgánom, aby prebehlo vyšetrovanie a aby bol vyník braný na zodpovednosť. My žiadame podniky, aby vykonávali due diligence, eh, náležitú starostlivosť a tak ďalej. V Spojených štátoch bol teraz prípad, kedy korporácia naozaj priniesla výsledky, kedy, um, kedy, kedy nejaký muž fotografoval malé dievča na toalete a tak, a tak ďalej a naozaj agentúry vrátane Europolu boli schopné um, vidieť prvých zopár e, e, písmenok jeho mena a na základe databázy potom vyskladali jeho meno a z databázy boli schopné si vziať jeho e, otlačky prstov. Trvalo to nejaký čas a vyžadalo si to naozaj obrovskú spoluprácu zo strany všetkých strán, ale skutočne v tomto ohľade môžeme hovoriť už o slubnom vývoji a o slubnej perspektíve. E, pani poslankyňa Stalianska hovorila o uväznení, ktoré by malo byť posledným východiskom. Pýtali ste sa ale aj na to, čo urobíme e, s tými, ktorí sú nezvestní. Mm. K tomu, na to sa pýtali aj ďalší kolegovia. Ja by som chcel povedať niečo na začiatok. Naša práca, naše, naša, naše zapojenie do riešenia krízy by malo vychádzať z práv, malo, malo by byť principiálne. Niektorí hovoria, medzinárodné právo nie je právo nepovedia. Keď sa ich pýtate, prečo nie, tak povedia, nie, no to nie je právo, pretože neexistuje mechanizmus presadzovania, ale nepovedia to isté o trestnom práve. Pretože v trestnom práve e, aj tam sú výzvy s presadzovaním. Je to tak? Áno, čiže musíme začať e, povinnosťou, ktorú sme na seba prevzali ako strany dohovoru. Čiže e, tá, tie výzvy alebo, ten, alebo problémy by nás e, nemali odviezť o to, aby sme išli cestou povinností, ktoré máme. A ako som povedal, členské štáty EÚ nie sú jediné, ktoré čelia migračnej kríze. Pokiaľ ide o zadržiavanie, alebo teda väznenie e, e, detí, detských migrantov nikdy by nemali byť zadržané na účely imigračnej kontroly. My sme ako výbor povedali, že jednoducho zadržanie nemožno odôvodniť len na základe toho, že dieťa je bez prievodu alebo migračného statusu a tak ďalej keď sa pozriete na Radu Európy, má stratégiu práv dieťaťa 2021, tam sú konkrétne ustanovenia k migrácii. Ja budem citovať. Vynaložiť úsilie pokročiť v tom a myslím si, že už sú príklady v Európe, kde alternatívou zadržania rozličné komunitné opatrenia sú realizované napríklad aj v Mexiku, aj v Paname, kde naozaj e, je zadržanie detského migranta zakázané e, v legislatíve. Ja vám teraz dám príklad možno nepravdepodobne krajiny e, na toto, kde je, to, ktorou je Jemen a tí majú mm, skupiny domov, ktoré boli zriadené pre, pre deti migrantov. A čiže vidíte, že sú kde tu nejaké príklady, ktoré možno replikovať, ale ja vás chcem nabadať a chcem vás naozaj poprosiť, E, výzva s presadzovaním by nemala byť základom, aby sme utekali od záväzkov a povinností, ku ktorým sme sa zaviazali ako strany dohovoru. EU ratifikovala e, doho- teda ra- e, ratifikácia dohovoru zo strany EÚ. Ja viem, že mm, ratifikácia bola produktívna a povzbudila mnohých. Ja som to diskutovala aj s kolegami, ale pre nás na výbore eh, už my to môžeme len uvítať. Nemôžeme konkrétne nič urobiť. Vy, vy ste tými, vy členské štáty, ktoré môžete iniciovať konverzáciu v tomto smere, ale ak chceme diskutovať o tom, ako pokročiť v tejto téme, naozaj by sme vám boli povďační. Mm pretože, pretože vy ste tými, ktorí to môžete presadiť oveľa konkrétnejšie. Teda pr- potom tam boli otázky ohľadne určovania veku. My vieme, že sú príklady zneužívania e, určovania veku. Nikto e, by, nikto normálny, povedzme, by e, áno, proces sa zneužíva a My ale ako výbor hovoríme následovné. Určenie veku na základe lekárskych analýz k tomu treba postupovať obozretne, najmä v prípade tínedžerov. My hovoríme, že súčasné lekárske parametre nie sú často akurátne a my navrhujeme spoliehať sa na multidisciplinárny prístup, na základe ktorého bude určený vek, čiže hodnotenie zo strany psychológa, sociálnych pracovníkov a tak ďalej. Zatiaľ ak je len lekárske testovanie možné, navrhujeme, aby išlo o neinvazívny postup v čo najväčšej možnej miere a e, videli sme aj informácie, kedy deti vzhľadom na takéto testovanie povedali, e, že oni sú dospelí, nechceli sa podrobiť skrátka tomuto procesu. A ja viem, že ste sa pýtali ešte aj na počet detí, ktoré miznú a tak ďalej. V prvom rade ja neviem, koľko dôkazov je okolo toho. Ja som počul ten počet 10 tisíc, ale nemáme spolahlivé údaje. Potrebujeme e, uvažovať aj o úlohe, akú majú zohrávať naše orgány presadzovania práva. Čiže zadržanie detí, aby nemizli, no neviem, či to je v súlade. Musíme posilniť eh, právomoci našich orgánov či v trestnom konaní, aby mohli aj oni zohrať svoju úlohu, aby sme sa ubezpečili, že deti sa nebudú strácať, že sa realizujú ďalšie eh, kroky. Ehm, ďalej problémy tieto deti sú podrobované často nepriazným podmienkama aj v samotných príjmacích centrách um, de- tieto deti nemajú príležitosť eh, byť vypočuté, aby, aby mohli potom po prípade podať stiažnosť, ak dojde k porušeniu ich práv. Viete, že došlo k príkladom v, v, v týchto táboroch, kde deti nemohli ísť do sprchy, vece a tak ďalej. Čiže um, vieme o prípadoch, kedy, kedy, kedy deti boli požiadané niekým, aby stali v rade, aby jednoducho im vystali tú radu. A, um, a op- a opäť e, toto, toto takisto nenaplňa mm, práva a e, aj orgány činné koní by si mali dostať svojim záväzkom. No a e, my sme ako výbor poskytli veľa odporúčaní k právam. Dohovor v prvom rade nezakazuje e, oddelenie rodiny. Hovorí sa tam len, že deti by nemali byť oddelené od rodičov proti ich vôli, jedine jedine, že by e, orgán určil, že toto je v najlepšom záujme dieťa. Čiže môže dojsť k prípadu, kedy bude potrebné rodinu oddeliť. Ale samozrejme to vždy musí e, byť predmetom správnej či justičnej revízie, preskúmania a naozaj musíme zabezpečiť, že kritéria boli splnené. Niektoré, mm, pokiaľ ide o definíciu rodiny, e, rozsah do do ktorého dôjde k vyhodnoteniu najlepšieho záujmu čo najskôr. To je veľmi dôležité. Príklady, kedy opatrovnícke procesy nie sú v súlade so štandardmi, nie sú dostatočne rýchle tieto postupy, nie sú, nie sú odborné, nie sú profesionálne a jeden poslanec tu hovoril o tom, že sú tu príklady, kedy jedna osoba má na starosti viac ako 50-60. Ja som počula aj 100 detí, ale otázka znie, ako zabezpečíte kvalitu E, takéhoto opatrovníctva, keď tých detí je priveľa na jedného pracovníka. Samozrejme, netreba zabúdať na nestrannosť, e, vypočutie detí a e, príprava príprava usmernení na vyhodnotenie rodinných pút a tak ďalej. Toto všetko musí byť eh, centrálnou súčasťou celého postupu. Ďalej vzdelávanie opatrovníkov, investície do ľudských a ekonomických. To, to je všetko veľmi... Čiže um, tento inštitút opatrovníctva musí byť profesionalizovaný a to je dôležité. Ešte sme, sa, ešte, ešte sme diskutovali o Eh, vzdelávaní. Ja sa chcem spýtať, máme pocit, že máte pocit v EU členských štátoch, že eh, odborníci, ja neviem, že eh, naozaj všetci že, že sú všetci k dispozícii, všetky tieto profesie k dispozícii na riešenie krízy? My odpovedáme nie. Aj ak sú, tak úroveň znalosti o detských právach je veľmi obmedzená. Začína to tými, ktorí e, spracujú v rámci Frontexu, ktorí vykonávajú záchranné akcie na mori, ale je to do, do toho rozsahu um, ako hovoria ich príručky, akým spôsobom zabezpečia aspekty, ktoré súvisejú s citlivými otázkami rodovej rovnosti. Čiže um, často hovoríme o fyzickom násilí a tak ďalej. Zabúdame ale aj na to, a z, zabúdame aj na zabúdame aj na psychické aspekty a to, čomu sú často tieto deti podrobené. Pokiaľ ide o, o otázku ohľadne obetí, prevádzačstva a tak ďalej. E, nemám čísla, ale máme už osvedčené postupy. Za východiskovým bodom je legislatíva. To, aby sme sa ubezpečili, že sú v nej zakotvené tresty. E, v niektorých krajinách dokonca len malé pokuty. E, treba, treba rozpoznať meniacu sa dynamiku prevádzačstva a pašovania. Teda to, to, že, to, že aj, to, že aj ženy sú tými, ktoré môžu prevádzať, pašovať eh, deti a tak ďalej. Mm, eh, ak eh, naozaj tomu venujeme podrobnú pozornosť, ak si prečítate správu agentúry OSN pre drogy, tak z toho môžete vidieť určité trendy môžete z toho vyvodiť to, že nie je to vec, ktorú by dokázala vyriešiť jedna jurisdikcia. Je to prierezová vec, je to cezhraničná záležitosť. V Afrike napríklad, v západnej Afrike, niektoré krajiny sú tranzitnými, niektoré sú krajiny pôvodu, niektoré sú krajiny určenia, niektoré sú kombináciou. Krajiny ktoré urobili pokrok na Burkina Faso, Senegal, Guinea a tak ďalej. To sú krajiny, ktoré vstúpili, pristúpili k memorandu o, o, o porozumení, zriadili task force e, na svojich ministerstvách, aby riešili e, takúto výzvu, ktorá je s prevádzačstvom spojená. Ešte jeden bod a už pravdepodobne to odovzdám. Už som hovoril o určovaní veku a vrátim sa k tomu, čo povedal fínsky poslanec. Je pravda, že systém e, určovania veku je predmetom zneužitia, ale je veľmi dôležité, a boli sme toho svetkami aj minulý týždeň, pokiaľ ide o tábor v Kale, um, kedy noviny v Spojenom kráľovstve povedali, no tieto deti vyzerajú staršie a tak ďalej, systém bol zneužitý a tak ďalej. Um, my ale chceme zdôrazniť, že že toto nemôže podliehať e, ľudovým názorom. Ehm, toto nepovedie, nemusí to nutne viesť e, k zmene legislatívy a tak ďalej. Čiže ešte na záver, ja viem, že nás čas tlačí. Ako výbor pre práva dieťaťa sa snažíme pochopiť, že neexistujú jednoduché odpovede. To si uvedomujeme. Ale ak dohovor o právach dieťaťa bude v samotnom srdci práce, ktorú robíte, ak vykonáte dopadovú štúdiu politík, rozhodnutí, rezolúcií, manifestov a tak ďalej, ak dohovor najmä e, ak teda bude dohovor, bude dôležitý pre vaše internet či interné externé politiky, tak my vieme, že udržateľné riešenia um, migračnej krízy budú um, realizované. A samozrejme, ako výbor pokračujeme naďalej a mm, pracujeme na tejto téme. Ak je niečo, kde by sme sa mohli podporiť, tak budem nesmierne vďačný. A viem, že jeden z kolegov, ktorý je zapojený do koncipovania smernice, že to už vlastne prebieha. Ja viem, že e, mali ste ešte ďalšie otázky. Ak, ak by sme mohli ešte pomôcť e, pri koncipovaní dokumentu, tak samozrejme e, budeme nesmierne radi, ak sa na nás obrátite a samozrejme pripomeniem tie dve pravidla, ktoré ktoré boli otestované a 27 rokov po dohovore je najvyšší záujem dieťaťa vždy tým, čo stojí nad všetkým a nevždy e, sú to tie rýchle riešenia, ale vždy sú to udržateľné riešenia. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, že ste ma pozvali. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme za tú vašu prítomnosť e, počas dnešného dňa. Samozrejme, že by sme chceli e, počuť toho ešte viac o tom, čo robí váš výbor a ďakujeme vám za veľmi komplexnú a detailnú e, informáciu. Ale samozrejme, že sú ešte aj iné otázky, na ktoré by radi počuli odpoveď naši členovia. A samozrejme, že tam ide o procedurálne e, práva a tak ďalej. A Ehm, samozrejme, že naši členovia parlamentu majú veľké znalosti v tejto oblasti, takže by bolo dobre, keby sme udržiavali dobré, silné vzťahy medzi sebou. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu prezentáciu a za vašu prítomnosť. Vážení kolegovia, mám isté povinnosti, takže teraz by sme prešli k bodu 15 a bod 15 ide o e, počítačovú šikanu medzi mladými ľuďmi. Takže e, dávam slovo mojej kolegyni. Veľmi pekne ďakujeme. Takže dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o štúdiu počítačová šikana medzi mladými ľuďmi. Toto eh, je vlastne štúdia, ktorú si objednal tzv. Eh, oddelenie pre politiku. C ide o občianské práva a ústavné eh, záležitosti. Ide vlastne o potrebu zhodnotiť vlastne takúto záležitosť toto je štúdia, ktorá bola na začiatku septembra 2016 publikovaná. E, sú to rôzne právne opatrenia, ktoré boli prijaté v nadväznosti na počítačovú e, šikanu. Poskytuje dôkazy, ktoré budú užitočné pre prácu našeho výboru, hlavne pokiaľ ide o ochranu detí a ide tam vlastne aj o, implementáciu smernice, ktorá sa zaoberá sexuálnym zneužívaním a využívaním detí. Dal, chcel by som dať teraz slovo pani Virginii Dalla Pozza, ktorá v podstate zodpovedá za túto štúdiu. Veľmi pekne vám ďakujem. Začala by som vlastne tým, že by som vám predstavila účel túto, tejto štúdie. Vlastne tam ide o rozsah a formy e, takejto počítačovej šikany. Ide vlastne o mladé deti e, pod e, vek 18 rokov a my sme pokryli vlastne všetky štáty EÚ. Sú to rôzne výskumné metódy, ktoré sme uplatňovali. Robili sme napríklad aj prieskum priamo medzi mladými ľuďmi, ale robili sme aj výskum, tak povediať, spoda stola a e, zistenia, pokiaľ ide o túto štúdiu, e, vlastne jasne hovoria, že neexistuje e, nejaká definícia, pokiaľ ide o počítačovú šikanu napriek e, rôznym definíciám, e, ktoré fungujú v jednotlivých členských štátoch, e, sa môžeme vlastne dohodnúť na tom, že šikana je, šikana je vlastne agresívny, úmyselný čin, ktorý vykonáva jedna skupina alebo jednotlivec opakovane voči obete, ktorá sa nemôže ľahko brániť. A počítačová šikana, to je vlastne šikana, ktorá sa odohráva e, v rámci internetu. Toto sú kľúčové charakteristiky a to sú fakty, že sa pácha takáto šikana elektronickými prostriedkami a digitálnymi prostriedkami. To znamená, že vlastne e, takýto páchateľ e, má v úmysle spôsobovať ublíženie, uškodiť tejto osobe možnosť zostať anonymným e, a tým pádom nezodpovedá tento človek vlastne za svoje činy. A často takýto jeden incident sa môže vlastne e, dostať e, ako informácia tisíc ľudí. Európska únia počiarka to, že sa to zvyšuje medzi mladými ľuďmi vo veku od 11 až 16 rokov. Dá sa povedať, že približne zo 7 v roku 2010 na 12 v roku 2014. Ale každopádne toto, k tomuto musíme pristupovať e, s veľkou opatrnosťou, pretože medzinárodne ešte neboli tieto veci odsúhlasené a samozrejme, že táto šikana je rôzna od krajiny ku krajine a častokrát nám aj e, v rámci jednotlivých štúdií vyskakuje trochu odlišne. Samozrejme, že existujú isté všeobecné trendy, ktoré sa objavujú, hlavne v e, obete, e, u nich je vlastne pravdepodobnejšie to, že sa stanú aj takýmito páchateľmi ako, a skôr ako tí, ktorí nikdy neboli obeťami takejto šikany. Uh, Počítačová šikana častokrát v podstate um, zabieha aj do tradičnej šikany. Ehm, nedá sa povedať, že by uh, špecificky ehm, príslušnosť po hlavi zohrávala rolu a dá sa povedať, že vlastne takáto šikana pokračuje potom ešte aj v dospelosti, i keď samozrejme máme obmedzené zistenia, pokiaľ ide o uh, dospelosť uvedomujeme si, že európsky, respektíve medzinárodný právny rámec nepredstavuje nejaký špecifický právny nástroj, pokiaľ ide o zameranie sa na takúto počítačovú šikanu, i keď samozrejme sú to články 13, 19 a 31, dohovoru o ľudských právach OSN. Samozrejme, že sú samozrejme aj Európsky dohovor, povedzme, o, o ľudských právach, Európska sociálna charta a Európsky dohovor o počítačovej kriminalite. V roku 2014 OSN prijalo e, uznesenie rezolúciu v nadväznosti na ochranu detí pred šikanou a takisto aj Rada Európy prijala istú stratégiu na obdobie 2016 až 2021. Toto je stratégia, ktorá zohľadňuje práva e, detí v digitálnom veku a e, považuje vlastne tieto práva za jednu zo svojich priorít. Pokiaľ ide o právny rámec EÚ, EÚ zohráva e, v tejto oblasti iba tak povediať doplnkovú úlohu, ale každopádne má právomoc regulovať isté e, oblasti, ktoré sa týkajú práv e, detí. Ide napríklad o smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí a smernicu o právach e, obetí. Takže vlastne neexistujú nejaké špecifické právne nástroje na úrovni EÚ, ktoré by boli zamerané na takúto počítačovú šikanu, ale uznesenie e, Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 hovorí o tom, že je potrebné zabraňovať takejto šikane, tak, e, ktorá prebieha formou online, ako aj to, tej, ktorá prebieha formou offline. Pokiaľ ide o, o takúto šikanu, e, medzi mladými ľuďmi. Samozrejme, že Európska agenda týkajúca sa práv detí jasne hovorí o boji proti násiliu e, proti deťom e, formou onlineovou a považuje to za svoju prioritu. V roku 2012 e, komisia prijala stratégiu na, pre lepší internet pre deti. A samozrejme, že tam ide o finančné programy a aj zameranie sa na isté systémy ochrany detí. Pokiaľ ide o národnú úroveň. Ani jeden z 28 členských štátov EÚ neprijal takéto e, právne ustanovenia, ktoré by e, vlastne boli zamerané na počítačovú šikanu, či už v rámci e, trestného práva alebo občianského práva. Všetky členské štáty riešia takúto šikanu v rámci právneho rámca iných trestných činov, napríklad násilie, anti protidiskriminačné opatrenia, kriminalita spojená s počítačmi a tak ďalej. Ide tam ale samozrejme aj o násilie, vzdelávanie, ochranu detí a e, online bezpečnosť. V deviatich členských štátoch, v Estonsku, Nemecku, Taliansku, Polsku, Rumunsku, e, v Spojenom kráľovstve, v Švedsku, e, sa praktizujú tzv. dobré praktiky. To sú praktiky, ktoré vedú k zredukovaniu šikany, k ochrane obeti a k tomu, že sa vlastne e, rozširujú informácie o tomto jave. Samozrejme, že sú rôzne iniciatívy týkajúce sa ombudsmanov pre deti, napríklad Estonsko alebo Grécko. Takisto prebieha odborná príprava profesionálov e, v Nemecku, v Holandsku a takisto zavedenie istej zodpovednosti, pokiaľ ide o školy. A školy by mali vlastne chrániť a bojovať proti takejto šikane. A takisto je dôležité zaangažovať aj deti do vypracovávania takýchto politik. A okrem toho sa môžeme poučiť vlastne z istých záležitostí týkajúcich sa tlaku rovesníkov, respektíve rešpektu a tak ďalej. A nakoniec je to vytváranie špecializovaných jednotiek, ktoré potom vlastne e, pomáhajú takýmto obetiam, respektíve ich e, rodinám. Napríklad takúto e, štruktúru máme v Grécku. Samozrejme, že táto štúdia sa snaží odporučiť isté veci európskym inštitúciám. Pokiaľ ide o komisiu, bolo by dobre, keby bola definícia na európskej úrovni, e, oficiálna definícia e, toho, čo predstavuje vlastne takúto počítačovú Eh, šikanu a bolo by dobre, eh, keby komisia takisto vlastne povzbudzovala členské štáty k tomu, aby zdieľali dobré praktiky medzi sebou. Takisto by sa, mal posilniť, by sa mala posilniť spolupráca so súkromným sektorom, hlavne eh, s internetovými poskytovateľmi a tak ďalej. Pokiaľ ide o Európsky parlament, pa Európskemu parlamentu odporúčame to, aby zabezpečil, že počítačová šikana bude prioritou, pokiaľ ide o agendu EÚ. A toto by bolo potrebné prepojiť na práva detí a takisto by parlament mal monitorovať aktivity v tejto oblasti a mal by zabezpečiť to, že e, takáto počítačová šikana nebude odsunutá niekde bokom. A nakoniec, pokiaľ ide o odporúčania e, na úrovni členských štátov, Eh, bolo by potrebné naozaj eh, merať vlastne, respektíve zisťovať, ako to vyzerá s eh, počítačovou šikanou a to na pravidelnom základe a systematicky. Takisto samozrejme by to mal byť i rôzne inštitúcie, ktoré by zohrávali aktívnejšiu úlohu ako ombudsmeniť deti a mali by sa pr- proste zaangažovať do tohto detí a programy internetových zručností sú dôležité. Veľmi pekne ďakujeme. Otvoríme teraz kolo krátkých e, otázok a odpovedí. Sú tu kolegovia, ktorí pravdepodobne majú nejaké otázky. Moment. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme za prezentáciu tohto nesmierne zaujímavého výskumu e, k tejto téme e, počítačovej šikany. Určite ide o palčivý problém a mal aj e, tragické dôsledky, pretože obete, niektoré z obetí šikany pristúpili k extrémnym krokom, čiže nie je pochyb um, o tom, že e, pozornosť e, venovaná tejto téme by mala byť čo najvyššia. Um, vypočuli sme si veľmi veľa zaujímavých aspektov, ale ja by som sa chcela spýtať nášho hostia, e, aby nám niečo doupresnila. Pokiaľ ide o, o prevenciu. Myslím si, že tam, pokiaľ ide o ešte okrem tých legislatívnych krokov, ku ktorým treba prístup na európskej úrovni a na úrovni jednotlivých štátov, um, dúfame, že zakrátko práve u nás v Taliansku bude schválená legislatíva proti kyberšikane. Ja by som sa ale chcela zastaviť eh, práve pri tej prevencii prevencia by sa mala udiať v škole, ale aj v rodinách. Bohužiaľ, ale nevždy rodičia dokážu ehm, dokážu viesť e, deti k uvedomlému využívaniu technologických e, zariadení. Čiže ako realizovať e, skutočne efektívnu prevenciu? Ďalším aspektom je otázka podpory a ochrany obetí kyberšikany. E, šikana je istým spôsobom perzekúcie, prenasledovania slabej osoby, čiže takáto osoba je prenasledovaná dnes práve aj elektronickými spôsobmi, cez sociálne médiá a tak ďalej. E, ako podporiť, ako pomôcť adekvátne obetiam takéhoto správania. Je, je ťažké už aj hovoriť o tom, vlastne nahlásiť, že došlo e, k, k kyberšikane. Ako pomôžeme tým, ktorí sa nachádzajú v tejto situácii? Ako ako pomôcť eh, chlapcom a devčatám. Mm, jedno talianské dievča, 14-ročné, Karolína, si vzala život, pretože ju prenosledovali a šikanovali cez Facebook. Čiže ako môžeme eh, z pohľadu prevencie a, dnes, a potom aj ako môžeme pod, mm, samotné obete podporiť a pomôcť im v ich údeli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo. Pán predseda, niekedy to je tak, že e, v rámci takéhoto vypočutia e, výboru LIBE máme také vypočutie, ktoré je veľmi e, zaujímavé, pretože neformálne diskutujeme často o takýchto záležitostiach, o ktorých potom uvažujeme a vlastne aj o tých príčinách a o veciach, proti ktorým bojujeme. Ale bohužiaľ nemáme dostatok prvkov k dispozícii v nadväznosti na posúdenie týchto vecí. Takže vám veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie a začal som uvažovať o dvoch implikáciách, pokiaľ ide o takúto šikanu. Aspoň pokiaľ my tá, túto šikanu poznáme, a možno, že by ste nám vy mohli povedať ešte niečo viac. Mohli by ste nám možno poskytnúť nejaké dodatočné prvky. Prvá vec – pokiaľ ide o samotný scenár za týmto eh, počítačom, za touto počítačovou šikanou. Pravdepodobne je to naozaj eh, nová kriminalita, eh, dá sa povedať odlišujúca sa od prípadu k prípadu, ale možno, že existuje aj nejaká úroveň organizovania, organizácia a je to istá forma organizovaného zločinu sú títo ľudia vzájomne e, poprepájaní. E, tí, ktorí e, túto šikanu robia, sú nejako organizovaní, delia sa o svoje skúsenosti, obchodujú prípadne s tým alebo zneužívajú nejakým spôsobom vlastne túto šikanu proti týmto mladým dievčatám alebo chlapcom, ktorí nie sú schopní sa brániť. A potom ešte e, tá rovnováha, čo ma prekvapuje, pretože naozaj takáto šikana je hrozbou, pokiaľ ide o vývoj e, osobnosti a charakteru takéhoto mladého človeka. A dôležitosť toho, že je potrebné rešpektovať autonómnosť a e, súkromie týchto mladých ľudí, pretože samozrejme, že oni takisto majú právo na to, aby boli dodržiavané ich práva na súkromie, pretože ako veľmi dobre vieme, e, častokrát identifikujú rodičia vlastne práve tieto prípady e, šikany, pretože oni vlastne sa snažia zisťovať niečo o živote svojich detí, niekedy aj nezákonným spôsobom pretože oni vlastne musia narušiť ich e, súkromie, nejakým spôsobom musia proste sa dostať k ich mobilným telefónom, k ich te- tabletom alebo k ich osobným počítačom. Niekedy to musia spraviť, aby vlastne vedeli, e, že čo sa deje. Mohli by ste k tomuto niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel dať e, znovu príležitosť pani e, Dalla Podca, aby e, mohla reagovať na tieto otázky a poznámky. Ale musíme brať do úvahy to, že trošku meškáme, takže bude to vlastne len začiatok tejto diskusie, ale veľmi radi si vypočujeme vaše odpovede. Takže to sa týka prvej otázky a prevencie alebo preventívneho prístupu, e, zistenia našej štúdie sú také, že je potrebné implementovať vzdelávacie programy a to je taký hlavný kľúč k úspechu prevencie. Existujú mnohé vzdelávacie programy v jednotlivých členských štátov, ktoré sa osvedčili pri obmedzovaní počítačovej šikany napríklad vo Fínsku program, ktorý bol spustený a potom sa ďalej implementoval v iných štátoch vrátane Holandska. A tento program v podstate je prístup celej školy, týka sa nielen detí, ale aj rodičov a pedagógov. A snaží sa vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti na školách a zapojiť všetkých do hľadania riešení. To je ako dobrý príklad vzdelávacieho programu alebo školského programu, ktorý by sa dal zrealizovať. Čo sa dá týka podpory obeti, tu by som chcela zdôrazniť, že sa robil prieskum medzi mladými ľuďmi vo veku 12 až 21 rokov a tento prieskum poukázal na potrebu podporovať obete predovšetkým e, dať im psychologickú podporu, ale zaujímavé je aj to, že deti hovorili, že je potrebné podporovať aj páchateľov počítačovej šikany a mm, pomôcť im pochopiť dopady na obete a pochopiť, pocítiť, ako sa cítia obete. Takže to bola vaša otázka a moja odpoveď na ňu. Čo sa týka aspektu počítačovej kriminality, no počítačová šikana je uznaná ako typ počítačového trestného činu, veľmi nebezpečného. Podľa výskumu milión obetí počítačovej trestnej činnosti medzi týmto miliónom sú aj obete počítačovej šikany. Takže to svedčí o tom, že počítačová šikana je považovaná za počítačový trestný čin. A čo sa týka tej rovnováhy medzi právami detí na súkromie a zásahom zo strany rodičov, tu chcem zdôrazniť, že ten prieskum, ktorý sme robili medzi mladými ľuďmi, poukázal na to, a deti poukázali na to, že potrebujú väčšiu kontrolu zo strany rodičov čo sa týka používania internetu a zároveň aj väčšiu podporu pedagógov. Takže prekvapivo to vyzerá tak, že deti chcú, aby rodičia a učitelia mali e, viac schopností a zručností, aby dokázali deti usmerniť a pomôcť im bezpečnejšie využívať a používať internet. Ďakujem pekne za túto výmenu názorov a dôležité informácie o vašej štúdii, tá je k dispozícii, dá sa mm, um, o nej ďalej diskutovať. Ďakujem pekne. A teraz prechádzame na ďalší bod nášho programu, ktorým je správa z vlastnej iniciatívy o dopadoch základných ľudských práv alebo dopadoch veľkých dát na základ ľudské práva. Spravodajkyňou Jana Gomeš predstaví svoj návrh správy, ktorý bol daný k dispozícii 27. oktobra Pani Gomeš, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, správu máte pred sebou. Upozorňujem, že to je správa, ktorá je to v podstate akési len zhrnutie, pretože sú obmedzenia redakčné. Je to len zhrnutie toho, čo by tam malo byť alebo mohlo byť. Ale samozrejme, očakávam netrpezlivo pozmenujúce návrhy, ktoré predstavím ja aj kolegovia a ktoré nám umožnia rozpracovať niektoré základné myšlenky, ktoré v tomto návrhu správe sú. E, v podstate má také tri časti táto správa. Prehľad aktuálnej situácie v oblasti Big Data a ich dopad na ľudské práva. Potom odčlenenie konkrétneho dopadu Big Data na komerčné účely a verejný sektor. A tretí aspekt, účely presadzovania práva. Niektoré obavy a odporúčania sa, sú relevantné pre všetky oblasti a majú dopady navzájom. Ako som už povedala, bol tu obmedzenie priestorové, redakčné, takže pozmenujúce návrhy môžu len pomôcť vložiť do správy to, čo tam nie je, alebo tam je, ale nie je dostatočne rozpracované alebo prepojené. Uznávame, že mm, pokrok v komunikačných technológiách a využívanie elektronických zariadení priniesť prinieslo výhody a prof, prospech pre občanov, podnikateľskú obec aj štátnu správu, ale zároveň to prináša významné rizika, predovšetkým v oblasti ochrany základných ľudských práv, súkromia, osobných údajov a práva na nediskriminačné zaobchádzanie. Takisto hovoríme o tom, že automatizácia rozhodovania cez analýzu veľkých dát môže e, priniesť e, škodlivé dopady pre občanov a teda viesť k nekvalitnému rozhodovaniu. Keď sme boli v máji v Silicon Valley, tak nám e, jeden z ľudí povedal, že v podstate veľké dáta, big data, to sú štat, to je štatistika, ktorá má právomoc, prá, E, v podstate, e, ktorá sa znásobuje použitím algoritmu. Ja si nemyslím, že to zodpovedá realite. Áno, určite kus pravdy na tom je. Ale toto tvrdenie otvára možnosti manipulácie akejkoľvek štatistiky. Ak použijete algoritmus na zväčšujúci dopad tých štatistických údajov, potom aj dopad sa znásobuje, ak sa nevenuje patričná pozornosť základným veciam, pre všetkým e, z pohľadu ochrany základných ľudských práv, nediskriminácie základným prvkom a napríklad ľudia, s ktorými sme hovorili, spomenuli dopady napríklad pre poisťovníctvo zdravotné poistenie kde môže dojsť v prípadnej, mojej, prípadnej manipulácii. To znamená, dôvera verejnosti tejto technológie je kľúčom a tá sa dá zabezpečiť len tým, že sa budú uh, chrániť uh, základné ľudské práva a bu- všetci ktorí budú mať právnu istotu. My nenavrhujeme žiadnu legislatívu. O to tu nejde. V podstate máme Uh, vykonávanie balíka pre ochranu osobných údajov. To bolo prijaté pod vašim vedením, pán predseda. A dôležité je, ako, ako komisia členské štáty, orgány na ochranu údajov a rada na ochranu údajov, ako títo e, zrealizujú v praxi to, čo máme za uzakonené. Transparentnosť, korektnosť, zodpovednosť a kontrola osobných údajov. To sú kľúčové hodnoty, na ktoré sa vzťahujú špecifické e, práva a to je potrebné zohľadňovať pri presadzovaní. Je to relevantné, keď si zoberieme v podstate to, že aktuálne databázy, ktoré majú podniky, e, sú to naozaj veľké dáta osobách. E, Tieto údaje sa vymieňajú, predávajú, posúvajú subdodávateľom. Viem, že firmy zvažujú aj to, čo robíme e, v tejto našej správe z pohľadu odvetvia. A niektorí predstavitelia odvetvia si uvedomujú, že ak posilníme aspekt základných práv, že je to predpoklad dôvery e, v systém. A tu momentálne teraz sú obrovské možnosti, ktoré majú užívateľia veľkých dát. Nie všetci si to však uvedomujú a riziká sú obrovské a pravdepodobne si ich ani nikto neuvedomuje. Neuvedomuje, ako, ako veľké je to riziko. Nebudem zachádzať do detajlov správy, ale chcela by som povedať, že potrebujeme platformy pre dialog medzi verejnými orgánmi a súkromnými firmami, ako napríklad určité združenia ktoré, a podniky, ktoré využívajú veľké dáta. A je potrebné zabezpečiť spoločný etický rámec pre spracovávanie osobných údajov pri automatizovanom rozhodovaní a nájsť spôsoby na minimalizáciu škodlivých účinkov e, využívania algoritmov. Žijeme vo svete, kedy využívame siete, webové aplikácie, inteligentné e, technologické zariadenia. To samo o sebe nemôžeme jednoducho obmedziť len na spokojnosť e, s produktov, ktorú máme, ale je tu akási všeobecná rezignácia z toho, že tieto služby jednoducho sú nevyhnutné pre život, komunikáciu a prácu. Nemáme na výber. Takže musíme predsa len občanom a demokratickým štruktúram dať späť určitú kontrolu nad týmito procesmi. Žijeme vo svete internetu veci od bankovníctva až po šoferovanie. Závisíme nespomeniem už ani lietanie, závisíme od spolahlivosti databáz a tá spolahlivosť databáz závisí od toho, či sa dodržiavajú základné ľudské práva. To bolo na úvod tejto diskusie a očakávam pozmenujúce návrhy poslancov a poslankyň, ktoré významnou mierou túto správu vylepšia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú tu traja poslanci a ja takisto by som chcel vystúpiť. Takže najprv skupina EPP. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj Ane Gomeš za e, spracovanie tejto správy. Čo považujem za dobre? Toto je naozaj veľmi dobrý východzí bod. Podľa mojej chuti nie je ešte celkom e, dostatočne priateľná, pokiaľ ide o objasnenie istých vecí pokiaľ ide o neutralitu v nadväznosti na základné práva, v nadväznosti na používanie a tak ďalej. To by sme mali trošičku ešte e, doplniť a e, je podľa mňa aj dôležité definovať tieto veľké údaje a aj samozrejme tie výhody istým spôsobom naznačiť a považujem to za dobré, preto, že tieto veľké údaje v podstate to je niečo, eh, čomu sa nemôžeme vyhnúť, pretože to je niečo, čo sa etablovalo v našej spoločnosti a závisí to samozrejme od toho, že eh, akým spôsobom vlastne to celé eh, budeme vnímať, na akú kolaj to vlastne posunieme. Samozrejme, že je masívne mm, využívanie rôznych cenzorov, pokiaľ ide o takéto veľké údaje a tak ďalej. A ja sa pýtam, že či by sme tie základné práva si nemali istým spôsobom chrániť, alebo pokiaľ ide o tieto všeobecné dáta, či sú to veci, ktoré sú istým spôsobom anonym, zanonymnené. A potom sa vynára aj otázka algoritmov, pretože tieto v budúcnosti prirodzene pokiaľ ide o rôzne procesy, e, bude potrebné ich e, zlepšiť e, a kvalita týchto údajov bude zohrávať veľmi veľkú úlohu. A v konečnom dôsledku vlastne môže isté rozhodovacie procesy ovplyvňovať. A tá bezpečnosť občanov v tejto oblasti tu považujem za dosť ambivalentnú, pretože občania sú dosť eh, si neistí tým, že čo vlastne príde v budúcnosti a aký bude ten vývoj v oblasti eh, údajov. Či toto slovo eh, veľké údaje nebude vlastne viesť ešte k väčšiemu zneisteniu ľudí, ale ja si myslím, že tieto veľké údaje by nemali vlastne uh, zneisťovať ľudí, pretože to má práve pozitívne aspekty, hlavne pokiaľ ide o oblasť zdravotníctva, pretože tam si môžeme položiť otázku, že či v podstate by sme nemohli veľmi veľa vecí takto spracovávať a tým pádom by sme lepším spôsobom sa mohli stavať treba k liekom alebo k nejakým podobným záležitostiam o informácie, o ktorých môžeme dostávať práve prostredníctvom veľkých údajov a že by sa tieto veci mohli e, stať istým spôsobom pozitívnejšie. A pokiaľ ide o tú anonymitu, respektíve anonymizovanie, tieto anonymizované údaje, tie vlastne nespadajú pod ochranu údajov a tým pádom by sme nemali v tomto slova zmysle sa k tomu stavať a nemali by sme to nejakým spôsobom meniť alebo e, sa snažiť na to uplatňovať nejaké nariadenie. Pretože pokiaľ ide o, o ochranu údajov, to je trošku iná záležitosť, ale táto otázka pseudonymizácie údajov, tá je e, dosť dôležité, e, dosť dôležitá. Možno, že existujú samozrejme iné techniky, ktoré teraz nepoznáme. A pokiaľ ide o takéto údaje, myslím si, že jednoducho budeme musieť mať na zreteli to, ako e, by sme mali vlastne identifikovať e, tieto veci. Pretože či to nie je vlastne to, čo by nám vlastne dalo lepší pocit e, pokiaľ ide o takéto používanie údajov, keď e, tieto údaje sú pseudonymizované, istým spôsobom je ťažké ich identifikovať. Takže toto by sme nemali e, stratiť e, zo zreteľu a základné e, nariadenie vlastne už existuje, ale zatiaľ sa ešte nezačalo e, používať. Možno, že práve pokiaľ ide o túto správu o veľkých údajoch a pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa ochrany údajov, že isté smernice by sme tiež mohli ešte o nich uvažovať na tieto údaje, ale uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Ďakujem veľmi pekne. Ďal, nasleduje Mario Laostin a potom Klaudio. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať Ane za naštartovanie tejto diskusie. Dúfam, že táto diskusia prebehne že si nájdeme na ňu čas, pretože to je nová oblasť, je tam množstvo nových zložitých vecí a naše skúsenosti z diskusiách o ochrane osobných údajov boli také, že vždy sme to diskutovali, aby sme sa dostávali na ďalšiu úroveň problematiky. A teda navrhujem, aby sme si našli dosť času, aby sme o týchto veciach hovorili viackrát, pozreli, ako sa to vyvíja, ako uh, sa vyvíja naša znalosť tejto problematiky. Druhá vec, ktorú chcem spomenúť, sa týka toho, že je veľmi dôležité, aby všetci, čo sa do toho zapoja, musia, nech si prečítajú všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov, pretože ak to je základ a táto správa bude mať o to väčší prínos, o čo ďalej zajde. Nebudeme opakovať e, to, čo už je riešené. Spomínam si, keď sme diskutovali tzv. otázku profilácie. Celé hodiny a automatické rozhodovania a podobne veci. Takže to, čo tam už je, to tam je a my podľa mňa môžeme spolu zanoviť ďalej. Pozrieť sa, aké sú ďalšie kroky. To je kľúčová otázka a podľa mňa bolo ešte priskoro, to, keď sa to riešilo v nariadení. Hovorím o zásadnej veci ohľadom big data. Big data je kapacita z každého údaja spraviť osobný údaj. To nejde o to, že sa anonymizujú osobné údaje. To je pomerne jednoduché. Ak sa na to pozrieme z druhej strany, z akéhokoľvek, akýkoľvek stôp, ktoré ľudia zanechávajú, nie sú to osobné údaje ako také, z tých informácií, ktoré sú k dispozícii, sa dajú vytvoriť osobné údaje. A ja by som e, povedala, že musíme si jasne zadefinovať, že jasne potrebujeme stanoviť limity použitia, nie samotného spracovania. Samotné spracovanie, to sa nedá povedať, že takýto algoritmus alebo takáto matematika je dobrá, taká je zlá. Matematika nemôže byť dobrá alebo zlá, ale to, ako ľudia používajú výsledky spracovania to môže byť dobré alebo zlé. A ja si myslím, že tu sa musíme na to pozrieť tak, ako sa pozrieme na lieky. E, chemický proces v laboratóriu nie je zlý. Zlým je použitie. To je škodlivé pre ľudí. A tu si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na veľmi špecificky na jednotlivé problémy. A teraz, ak sa pozrieme, ja neviem, odsek preambuly F, kde sa už trošku naznačuje, čo máme hľadať. Ja si myslím, že sú také tri oblasti. Jedno sú analytické nástroje, nízkokvalitné údaje a tak ďalej. To sú technické veci. To je problém kvality samotnej činnosti. To je profesionálny charakter. Sú ďalšie dve zásadné témy. Spôsob, ako sa uplatňujú etické, morálne normy. To nie ide o spracovanie. Spracovanie nemá žiadnu etickú e, kvalitu. Etické je použitie. A tu musíme stanoviť nejaké pravidlá. Kto stanoví tieto pravidlá? Lebo momentálne chýbajú. Chýbajú, pretože je to nová situácia. A potom tretia vec. Konkrétne právne otázky. Konkrétne sankcie napríklad. Mali by sme napríklad zakázať určitý typ použitia analytiky veľkých dát v určitých oblastiach, napríklad o deťoch alebo čokoľvek. Čiže to si myslím, že to by mohla byť takisto otázka, ktorú by sme sa mali zaoberať. Potom je tu ešte oblasť, ktorá tu chýba a to je vzdelávanie. My môžeme hovoriť, ako dlho chceme o transparentnosti, ak tu nie je ani len jednoduchá základná znalosť o algoritme, o korelácii, o skutočnej statistike, o modeli. To nebude mať žiadny účinok. Potrebujeme sa pozrieť na e, vzdelanie ako nástroj, ktorý dá držiteľom údajov zdroj, ktorým umožní mať pod kontrolou to, čo sa deje s ich údajmi. A preto potrebujeme tento osvetový alebo vzdelávací aspekt. A potom je tu časť, ktorá súvisí s presadzovaním práva. Tu, prepačte, ale ja som nenašla nič nové v porovnaní s tým, čo je v smernici. A to je veľmi špecifická oblasť, takže musíme sa na to pozrieť spolu s odborníkmi na túto tému, pretože mnohé veci, čo sa týka presadzovania práva, už existujú. Keď si pozrite len tradičnú forenznú vedu, tradičná forenzná veda v podstate má blízko k analýze veľkých dát, ale namiesto počítačového spracovania je to spracovanie ľudským mozgom. Takže asi sa spoločne s ľuďmi z presadzovania práva musíme pozrieť na to, aké miesto e, alebo aké problémy prinašle analýza veľkých dát. A potom internet veci, to tu chýba. Je dobré, že sa to spomína, ale musíme si dobre premyslieť, v, v smernici o digitálnom obsahu, tam sme začali diskutovať o tom vlastne, čo vlastne znamenajú všetky tie inteligentné chladničky a všetky tie pekné veci, ktoré samozrejme zbierajú množstvo údajov. Toto ešte chýba. Takže je to náročná práca a ja dúfam, že budeme mať dosť zaujímavých diskusí. Neponáhľame sa, takže pokúsme sa spraviť niečo, čo bude naozaj priekopnícke v tejto oblasti. A ešte raz Tiana ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne pokiaľ ide o ďalších rečníkov, poprosím vás, pridržajte sa rečníckého času 3 minútky. Eh. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže v prvom rade chcem poblahopriať pani Gomeš vzhľadom na to, že ide o dôležitú tému, tak e, naozaj e, musíme posilniť e, trošku ten text, musíme tam prekonať vzniknuté medzery a tak ďalej, ale ako sama povedala, to je dobrý spôsob začatia práce. Čiže je zrejme, že veci sa vyvíjajú rýchlo, obrovskou rýchlosťou. Už sa hovorí o inteligentných údajoch, megaúdajoch. A nejde teda len o tie big data, tie veľké údaje z pohľadu bezpečnosti, integrity, um, to predstavuje aj isté nevýhody. A ja som chcel uviesť, že my, poslanci, chceme ísť príkladom. Myslím, že musíme ísť cestou mm, riešení s tým, aby boli zaručené základné práva, právo na súkromie a ekonomický rozvoj. Ako povedala pani poslankyňa Gomeš, nezabúdajme na nástroje, ktoré už existujú. My hovoríme, my, my v parlamente už dlho hovoríme o ochranou, ochrane osobných údajov. Keď hovoríme o kvalite, keď hovoríme o bezpečnosti údajov, e, sú tu e, agentúry EÚ, ktoré majú na starosti tieto témy, je tu aj skupina pre článok 29. Máme e, sieť e, orgánov, ktorá sa zaoberá ochranou osobných údajov, sieť národných orgánov. Čiže e, práca už prebieha v istom smere a nezabúdajme na pravidlá ochrany údajov samozrejme. Diskutuje sa o rizikách uchovania údajov, veľkých údajov, prečo mm, sú mm, vieme veľa o rizikách, o o nebezpečenstvách. Potom sú tu ďalšie aspekty, ktoré dosiaľ nepoznáme, čiže to všetko treba zohľadniť. Ďakujem veľmi pekne. ich will mit einer sehr allgemeinen Bemerkung starten, nachdem der Kollege Coelho... Ďakujem veľmi pekne. Äh, v podstate äh, je to jedna pripomienka äh, po mojom kolegovi, pretože nie všetko, čo je technicky e, možné, sa skutočne aj robí. A myslím si, že hlavne pokiaľ ide o používanie údajov, keď vlastne tieto údaje, s týmito údajmi sa dá urobiť všetko možné aj v tom negatívnom slova zmysle. Ale e, vraciam sa k tomu, o čom hovoril môj kolega Feucht, pretože sú údaje, ktoré sú takto e, zbierané a sú to vlastne osobné údaje. Môžu samozrejme byť osobnými. Napríklad moje auto e, zbiera rôzne údaje nie, sú to údaje len pokiaľ ide o to, že či šoferujem, teda či, či vediem to auto veľmi rýchlo, či e, opatrne štartujem, či idem po dlhých trasách, po krátkých trasách, aké používam e, rýchlosti a tak ďalej. A potom, keď v podstate e, to dám do dielne, tak v dielni mi povedia, tá vždy chodí strašne rýchlo. A e, takýto e, výrobca aut, e, ten tvrdí, že čo ja viem, každý druhý rok je potrebné kúpiť nové pneumatiky. A povedzme, môžeme povedať moja poisťovňa, ty v podstate spôsobom, ako šoféruješ, to je dosť nebezpečné, takže by sme preto ti mali zvýšiť poistku. A ja samozrejme e, sa musím potom opýtať, že odkiaľ majú takéto údaje, kde ich zobrali. Takže do takýchto údajov je možné zapojiť aj dané osoby. Takže bude to anonymizácia údajov a potom sa musím pýtať, že či to bude pseudonymizácia alebo auton... Takže môj ten, kto mi dodáva elektrinu, napríklad e, povie to, toto e, pani Zipel, e, ona v, povedzme v piatok do obedu nepoužíva vôbec elektrínu. Všetko je možné merať, alebo používa elektrínu na povedzme šprchovanie, alebo na čo by to mali oni vedieť? Im to predsa Jednoducho musí stačiť, že e, mám, čo ja viem, hlavný odber elektriny od 8. E, do 11. a potom men, menší odber. Ale nie je nutné, aby sledoval všetko do detajlov. A ja si naozaj myslím, že e, pokiaľ v podstate nebudeme brať do úvahy takéto osobné údaje, tak potom sa nemusíme báť, anonymizácie. A v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o digitálne záležitosti, tam sú, tým sú spojené aj etické otázky a autonómne správanie sa. Keď sa nebudeme miešať do istých vecí, dostanem sa do situácie, povedzme e, také, že budem chrániť život nejakej dôchodkyne, ale súčasne ohrozím môj vlastný život. Ja samozrejme vždy reagujem nejako spontánne. A keď autonómne, e, povedzme, e, ide auto bez vodiča, tak musím nejako reagovať. Niektorí e, výrobcovia aut už povedali, že vlastne prioritou je vždy vodič. vodič bude vždy ten, ktorý bude chránený. A bude úplne jedno, že či ten druhý človek, ktorý bude v ohrození, bude stará dáma alebo malé dieťa a tak ďalej. A my by sme nemali samozrejme e, brať do úvahy starú e, smernicu o ochrane údajov. Ja si naozaj myslím, že by sme mali brať do úvahy aktuálny balík, pokiaľ ide o ochranu údajov. Veľmi pekne ďakujem. Michel Bonny. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem Anne za správu. Nachádzame sa na samom začiatku našej spoločnej práce a vynára sa tam veľa nových rozmerov. Najprv musíme dobre porozumieť kontextu. Hovoríme o veľkých dátach vo svetle základných práv na začiatku procesa, procesu implementácie GDPR. A myslím, že e, musíme sledovať samotný proces implementácie GDPR veľmi obozretne, pretože podľa nás sa na tom veľa naučíme v priebehu procesu. Po druhé, keď hovoríme o ochrane údajov, tak musíme pamätať i na to, že nás čaká práca k smernici o e-privacy a je revízia Mm, čakám z otázky v súvislosti s data localization a pravidlami zachovania dôvernosti, pretože dôležité je z pohľadu smernice k e-privacy, ale je to dôležité aj z pohľadu um, témy big data. Okrem toho si myslím, že môžeme e, tam doplniť niečo z pohľadu vedy, ako využívať údaje a tak ďalej, keď hovoríme teraz e, o otvorenom vedeckom klaude. Mm, ja som spravodajca za Libe, teda môžem vám preto poslať zo pár návrhov v tomto smere. E, teším sa, že budeme teda pracovať nielen v našej skupine, ale na iných výboroch e, o robotoch a robotike e, všetko sú to veľmi dôležité aspekty z pohľadu budúcnosti, robotizácie a takisto by mali byť súčasťou správy. A posledná vec. Samozrejme, musíme diskutovať o veľkých údajoch eh, aj z pohľadu základných práv. Musíme si vytvoriť dobrý základ pre dôveru, ale musíme pamätať, že keď hovoríme o veľkých údajoch, to neznamená, že všetky veľké eh, údaje sú osobné. Um, a veľk, naozaj je tam veľká časť neosobných údajov, a musíme pamätať na to, že e, platia iné pravidlá v prípade rozličných typov dát. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než odovzdám slovo späť pani Gomeš, mi dovolte zo pár slov z mojej strany. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý východiskový bod pre ďalšiu spoločnú prácu, na otázke základných práv a veľkých údajov. Myslím si, že tých e, aspektov, tých problémov je tu pomerne dosť veľa, najmä, najmä v súvislosti s antidiskrimináciou. Toto všetko už pripravené trošku bolo. Ja len zrazím to, čo povedal pán Bony. Rozdiel medzi osobnými údajmi a inými než osobnými údajmi, anonymnými informáciami je veľmi dôležitý, pretože pokiaľ ide o anonymizované informácie, samozrejme, tam e, je tých možností viac um, realizovať um, procesy. Um, ide o obrovský objem údajov vďaka novým technológiám, ale ak ide o osobné údaje, tam je ten účel obmedzený. Nielen e, v kontexte nariadenia, ale vyplýva to aj zo samotnej agendy dodržiavania ľudských základných práv. Keď hovoríme o veľkých dátach versus osobný, e, osobných údajoch, tak tam je trošičku taká kontroverzia, pretože um, nechcem, pretože v, pri osobných e, údajoch napríklad nie všetko je možné. Uchovať ich môžete len počas, ktorý je potrebný a existuje na to právny základ. Preto je veľmi dôležité rozlišiť jasne medzi týmito kategóriami. Treba posilniť úsilie aj v oblasti technik anonymizácie a podnikateľských modelov. Podľa mňa tam môžeme ako Európania urobiť obrovský krok, aby sme presadili viac inovácií v tejto oblasti. Týmto odozdávam slovo opäť pani Gomeš. Ďakujem veľmi pekne eh, za zaujímavé pripomienky. Veľmi sa teším na pozmenujúce návrhy. Ako kolegovia uviedli, určite musíme postupovať v súčinnosti s jednotlivými aktérmi. Ehm, odvetvia už využívajú veľké údaje s istými ťažkosťami, ale uh, Ďalej Mariu spomenula orgány činné v trestnom konaní. Ehm, samozrejme, musíme sa pozrieť na príležitosti, aj problémy, ktorým oni čelia. Mm, je to ale aj, ako si povedal, ja si myslím, že si stačí ne, Ne, nestačí mu podľa mňa len povedať, že dobre, toto je súčasť éry, v ktorej žijeme a tak ďalej a že e, veľké e, údaje môžu viesť k tomu a k tomu, ale ja v tom vidím aj to pozitívum, tie príležitosti. Mm. Ak by tu veľké dáta neboli, tak mnohé veci by sa nezrealizovali a možno, že by sme ich mohli využiť na to, Eh, aby sme stransparentnili verejnú správu a práve teraz myslím na panamské papiere, panamské dokumenty. To mm, je samozrejme výsledok, eh, mm, taký pozitívny výsledok eh, veľkých údajov, ale na tom treba ešte pracovať. Potom anonymizácia. Áno, určite spomínalo sa pre, prepojenie anonymizačných techník na podnikateľské modely. Nuž, to je pravda, ale e, buďme reálni. Vo finále pri korolácii rozličných databáz je to možné opätovne identifikovať e, osobu a údaje, ktorý sa to týkala. To je pomerne dôležitý prvok a my sa musíme snažiť e, o, mini, o minimalizáciu rizika, ale mm, ja som sa minule stretla s predstaviteľmi priemyselného odvetvia, a napríklad automobil, jedna automobilka e, zdieľa svoje databázy o tom, ako vyrábajú auta, e, zdieľa databázy s poisťovňami a potom poisťovňa môže ak obmedzenia nebudú, mm, sa môže rozhodnúť ehm, nepoistiť nejakú osobu, pretože má informácie také a také. A podľa mňa, keď sme išli do Spojených štátov po prijatí GDPR, tak e, sme videli veľkých e, prevádzkovateľov, veľké podniky, a e, títo vlastne využívali GDPR ako súbor pravidel, snažili sa v tom nejak robiť poriadok a nastaviť tam riadnu správu a ja si myslím, že toto všetko by sme mali určite riešiť. Mali by sme sa na to pozrieť, teda pseudonymizácia, e, profilovanie a tak ďalej. Ale nesnažiť sa zabrániť niečomu, čomu nedokážeme zabrániť vo finále. Ja súhlasím s tým, čo povedala Mariu. Vzdelávanie, mm, počítačové zručnosti, to je kľúčové pre našich občanov, ako som povedala. Ďalej, súčinnosť s orgánmi, alebo teda in, in, interakcia s mm, agentúrami presadzovania práva, Carlos Coelho, o tom tiež hovoril. A potom je tu problém asymetrie medzi členskými štátmi. Ja si myslím, že je tam ešte jedna, jedna vec, ktorá s tým súvisí a to je otázka lokalizácie údajov vždy sme citliví voči USA, ale nevenujeme pozornosť tomu, čo sa deje s databázami, ktoré budujú e, spoločnosti, ktoré sídlia v Číne a teda tá ochrana údajov nie je pre nich e, jednoducho ju nepovažujú za niečo, čomu by sa mali venovať. A ja ešte na záver poďakujem sekretariátu za dôležitú prácu, za pomoc a tak ďalej. Takže naozaj všetci sme veľmi usilovne pracovali, aby sme zostavili dokument, ktorý je pred nami. Ďakujem veľmi pekne. Vypočutie bude 8. decembra. Lehota na predkladanie eh, pozmeňujúcich návrhov je 15. decembra. 3 hodiny popoludní. Poďme ďalej k ďalšiemu bodu a to je dohoda medzi Spojenými štátmi a EÚ o ochrane mm, osobných informácií, ktorá súvisí s, preven- s predchádzaním, vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním e, trestných činov. 12. septembra parlament dostal žiadosť o súhlas, ktorý predložila Rada v súlade s článkami 16 a 218 odsek 6 zmluvy o fungovaní Európskej únie. E, ako spravodajca ja teraz predstavím návrh odporúčania, potom odovzdám slovo tieňovým spravodajcom a samozrejme odovzdám slovo aj ďalším poslancom, ktorí si budú želať vystúpiť. Neviem, e, teda v septembri nám bola postúpená táto dohoda. Je, ide ale o dlhú históriu. V roku 2010, keď prebiehali veľmi živé diskusie k otázke teroristického financovania a vystupovaniu financovania a e, možnej dohody e, o legalizácii transferov v rámci systému. Potom tu bola dohoda amerického PNR. Náš výbor vtedy niekoľkokrát e, volal po tzv. zastrešujúcej dohode, ktorá by vytvorila vysokú úroveň ochrany pre základné práva jednotlivcov, mm, keď dochádza k presune osobných údajov v rámci e, vyšetrovania. Ehm, teda keď sa tak deje v, v kontexte policajnej, justičnej spolupráce, v trestných záležitostiach. A hovorili sme o tom, že o týchto normách e, nie je nutné rokovať v rámci každých z týchto dohôd, ale m, išlo nám o vytvorenie minimálnej úrovni ochrany, ktorá by vždy platila a išlo nám o doplnenie existujúcich zmluv, ktoré sú v platnosti, napríklad e, ide o dohodu o vzájomnej e, právnej pomoci a v marci 2008 potom komisia zahájila e, rokovania na základe mandátu z decembra 2010 a rokovania potom prebehli a skončili v septembri 2015. E, došlo k iniciácii dohody a neskôr v júli tohto roku rada rozhodla o schválení tejto dohody a postúpila ju parlamentu. Ja odporúčam ako spravodajca na základe mnohých diskusí a mnohých výmen názorov s tieňovými či správnym odborom a ďalšími účastníkmi, ako komisia napríklad, e, udeliť súhlas s touto dohodou. Myslím si, že ide o e, významný pokrok e, z pohľadu záruk ochrany, na ochranu údajov a mm, kontexte spolupráce medzi členskými štátmi, ich orgánmi a e, orgánmi, príslušnými orgánmi Spojených štátov amerických. Áno, boli tam isté otvorené otázky počas uplynulého roka, po tom, čo došlo k iniciácii dohody. Právny odbor nadniesol e, najmä tri aspekty. Poprvé išlo o to, ako, ako ako možno túto dohodu interpretovať ako právny základ pre transfery alebo presuny, ako, ako ju možno um, interpretovať e, ako niečo, čo prináša adekvátne rozhodnutie, adekvátny efekt z pohľadu ochrany údajov a ja som po výmene, inform- výmene názor dospel k tomu, že ho nemožno interpretovať ako právny základ pre, pre transfery, ale vždy e, členské štáty e, alebo národná legislatíva či legislatíva musia byť využité na autorizáciu takýchto transfer, takýchto transferov a takisto si myslím, že e, tými, tými vysvetleniami, ktoré nám boli poskytnuté zo strany komisie najmä k úlohe tejto dohody vo svetle e, ustanovení o ochrane údajov, tak to nemôže slúžiť ako e, rozhodnutie o adekvátnosti. A, e, ale ja som aj tak e, nastojil, že toto objasnenie nie je k dispozícii len nám. Nastojil som na tom, aby to bolo aj zverejnené a e, takisto e, počas príjmania dohody, aby bolo jasné každej zo strán, ehm, ale stranám dohody, že takáto je interpretácia zo strany EÚ a to isté platí aj na druhý bod, ktorým je otázka možnosti, že táto dohoda bude musieť uh, Ehm, že, že táto dohoda prinesie isté zmeny v americkej legislatíve, eh, ktorá ehm, najmä z pohľadu, najmä v oblasti údajov PNR a je jasné, že táto a teda musí byť jasné, že táto dohoda musí byť plne implementovaná v všetkých oblastiach, ktoré pokrýva, vrátanie napríklad presunu alebo transferu údajov PNR a že je jasné, že za stranu EÚ e my takéto niečo očakávame a to vlastne vedie aj k istým dôsledkom, že ak tomu tak nebude, potom nebude implementované, potom tá dohoda nebude implementovaná druhou stranou a e, nebude teda potom ani ďalšie e, ustanovenia nebudú platné, alebo teda to ale neznamená, že to neslúži ako náležitá záruka, pokiaľ ide o ustanovenia e, osobných údajov. Osobných údajov je jasné, že by e, sme vo vyhlásení, že by bolo treba vyhlásení povedať, že keďže ak to slúži ako náležitá záruka, že aj ak to slúži ako náležitá záruka, tak vždy môžu orgány, európske orgány e, skontrolovať, či je všetko v súlade s touto dohodou a či sú normy dodržiavané. To znamená, že právomoci orga- príslušných orgánov nie sú obmedzené touto dohodou a v neposlednom rade ešte treba niečo, ešte treba objasniť, že vzhľadom na skutočnosť, že táto dohoda e, pokrýva e, možnosť opravného prostriedku v niektorých oblastiach e, pre všetky osoby, pre všetkých jednotlivcov, ktorých, ktorých sa to týka, teda to, že majú príležitosť e, justič- opravného prostriedku a to je teraz zakotvené a implementované e, tzv. Judicial Redress Act z februára 2016, ktorý teda schválil americký kongres, ale to sa týka opravných prostriedkov len, len, e, len pre určité subjekty ktoré teda rešpektuje americká strana ako národy a to znamená, že v EÚ môžu existovať osoby, na ktoré sa takéto rozhodnutie nesťahuje. My si to čítame tak, že na záujme plnej implementácie by tam mali byť pokrytí plne všetci občania EÚ, ale koncept osôb, ktoré trvalo pobývajú v tomto členskom štáte a ktoré nemajú jedno z občianstiev, už to je niečo, čo očakávame, že sa vyrieši a preto by sme radi vyjasnili, že v prebieha, počas pre, prebiehajúcej implementácie je jasné, že by sme mali očakávať aj to, že takíto jednotlivci budú, budú, budú plne, že aj na nich sa bude vzťahovať možnosť e, požiadať o opravný prostriedok. Hmm. Spojené štáty, e, povedzme, že nehovoria takou rečou, ako by sme očakávali, pokiaľ ide o obyvateľov EÚ v, v oblasti opravných prostriedkov rokov. A napriek tomu si myslím, že táto dohoda má pridanú hodnotu. Mm. Myslím si, že mm, je to plne v súlade s vysvetleniami a týmto navrhujem, aby sme odsúhlasili túto dohodu a aby sme umožnili aby slúžila ako východiskový bod pre ďalšie normy a dohody eh, v oblasti ochrany dát, ale aj aby sme vybudovali spoločný určitý spoločný štandard, eh, aby sme mali jeden štandard a nie viacero štandardov, prípadne systém vzájomného uznávania. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, tu mám už dvoch poslancov, ktorí sa hlásia o slovo. Takže nech sa páči za EPP. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Myslím, že pokiaľ ide o celú túto diskusiu v nadväznosti na ochranu údajov, pokiaľ ide o smernice, pokiaľ ide o e, nariadenia a tak ďalej a pokiaľ ide o všetky tieto veci, ktoré môžeme považovať za e, istý dážnik, e, treba v podstate uvažovať, hlavne pokiaľ ide o Spojené štáty americké, o tom, že sme naozaj vlastne dosiahli toho veľmi veľa ale pokiaľ ide o um, takýto strešnú alebo zastrešujúcu um, záležitosť, to nie je niečo, čo uh, sa mu bude proste uh, týkať len veci v budúcnosti, práve naozaj. Naopak, teraz uh, a na tieto špecifické záležitosti, ktoré na základe uh, takejhoto zastrešujúceho dohovoru, by sme to potom mohli vlastne zaviesť. Takže to znamená, že toto nie je vlastne koniec, ale je to dobrý rámec. A naozaj sme vynaložili veľmi veľké úsilie, aspoň ja si to myslím, a že sme toto vypracovali a myslím si, že e, naozaj e, s takýmto zastrešujúcim e, dokumentom môžeme všetci súhlasiť a môžeme samozrejme sa snažiť o to, aby sme to ešte trošičku bližšie objasnili, ale podľa môjho názoru sme toho dosiahli veľmi veľa. A v mene EPP môžem povedať len toľko, že my podporujeme tento rámec a boli by sme veľmi radi, keby v podstate čo najrýchlejšie toto bolo v platnosti a tí ľudia, ktorí vlastne zodpovedajú za e, vyšetrovanie, za proste e, presadzovanie zákona, že tí to budú považovať za dobrý aspekt a naozaj si myslím, že aj oni s týmto budú môcť súhlasiť. Veľmi pekne ďakujem. Majloj je ďalšia za SNP. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto je naozaj veľmi dôležitá časť našej práce, pretože veľmi dobre vieme, že aký je ťažký celý tento proces a aké ťažké sú tieto diskusie. A aj v rámci našej skupiny tieto výsledky boli prediskutované na pracovnej skupine napríklad. A celkom určite tieto závery spravodajcu, pokiaľ ide o túto dohodu, e, predstavuje veľmi veľký pokrok, pokiaľ ide o, ochranu údajov medzi Spojenými štátmi americkými a EÚ. Naozaj je to e, v súlade s, smernicou o policii a je to vlastne istá garancia, pokiaľ ide o výmenu údajov v nadväznosti na bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a USA. Pretože toto nám chýbalo, takže toto považujem za veľký pokrok. A takisto v našej skupine prebiehala veľmi vážna diskusia o tých nedostatkoch, pokiaľ ide o tento dokument. Pán spravodajca hovoril o tom, že pokiaľ ide o opravné prostriedky v nadväznosti na súd, v praxi by sa to dalo presadiť, platiť, pretože je to vlastne diskriminačné, pokiaľ ide o práva eh, európskych občanov, respektíve eh, občanov, ktorí nepatria pod EÚ. A samozrejme, že je tu istý podiel aj eh, štátnych príslušníkov z tretich krajín a tý, tento podiel rastie a môže, no, že sa to časom stane väčším problémom. V tomto kontexte je veľmi dôležité počiarknúť, a naozaj zabezpečiť, aby to bolo aj interpretované, aby ten výklad, pokiaľ ide o tú druhú zmluvnú stranu, bol rovnaký, aby táto dohoda vlastne neposkytla vlastne právny základ na prenos súkromných údajov a to bez toho, že by sa o tomto niekde rozhodlo. Naozaj si myslím, že to v praxi budeme skutočne môcť testovať, pretože ak istá krajina napríklad odmietne prenos takýchto údajov, pretože povie, že nemá žiaké, nejaké garancie. E, a potom sa povie, že e, toto sú údaje, ktoré sa netýkajú občanov EÚ a toto je veľmi veľké nebezpečenstvo, že by sa to vlastne dalo zneužívať a tým pádom vlastne by na to neplatil e, nejaký súdny opravný prostriedok. Naozaj je potrebné pochopiť, že takéto rozhodnutie e, nemôže padnúť a potom by sme si mohli byť istejší. A musíme sa zamyslieť nad tým, že ako to budeme robiť, pretože máme vlastne takúto e, periodickú revíziu, ale e, takúto ďalšiu vlastne budeme môcť robiť až o tri roky a vtedy budeme môcť vlastne naozaj posúdiť, ako to funguje. A pokiaľ ide o všeobecnú diskusiu v rámci našej skupiny, dospeli sme k tomu porozumeniu, že keď porovnávame tieto problémy, ktoré ešte neboli doriešené a ten pokrok, ktorý sme dosiahli, tak naozaj podporujeme to, aby e, sme dali k tomuto súhlas. Nie je to síce ideálne, ale je to podľa možnosti to najlepšie riešenie v súčasnosti momentálne, ale samozrejme, že budeme musieť robiť patričné kontroly a budeme musieť naozaj zabezpečiť, aby sa to patričným spôsobom aplikovalo. Sofia van der Welt za ALDE. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je veľmi veľa tých vecí, ktoré by som chcela o tomto povedať. V prvom rade, pokiaľ ide o históriu tohto celého a niektorí, ktorí sú prítomní v tejto miestnosti a ktorí tu už sedia nejaký čas, si to asi pamätajú. Ja som samozrejme e, žiadala o transatlantickú dohodky dohovor o ochrane údajov. A takže je to dobré, že to existuje. A samozrejme, že sú to aj isté uh, zábezpeky, pokiaľ ide o súdny opravný uh, prostriedok. Ale vždy je ten diabol v tých detailoch. A v prvom rade, pokiaľ ide o postup prvom rade ma vlastne prekvapuje eh, ten harmonogram, pokiaľ ide o eh, vlastne prijatie tejto správy, pretože ja si nepamätám, že by sme nejakú správu vlastne prijali za kratšie obdobie ako eh, štvortýžňové. Pretože dneska o tom diskutujeme tu a vlastne sa počíta s tým, že by sa to malo v decembri prijať. Takže to naozaj bezprecedentným postupom prebehlo parlamentom ignorovali sa rôzne pripomienky, ktoré sme dostali z rôznych e, právnych služieb e, od e, genera- teda advokátov alebo zástupcov generálnych a tak ďalej. A mňa v podstate prekvapuje to, že každý diskutuje o takom keď dohode, ako je CETA, keď naozaj považujete CETu za zlú vec, toto je ďaleko horšia vec. Takže ja nechápem tie dvojité normy, ktoré sa tu na dvojitý meter, ktorý sa tu uplatňuje a tak ďalej. A pokiaľ ide o samotný obsah, pretože každý hovorí, že toto nie je právny základ pre prenos údajov, ale to je pravda, ale e, ide tu o semantiku. A keď si prečítate článok 5.3, e, ak sa nemýlim, v zásade, ak táto dohoda bude implementovaná, potom Spojené štáty americké musia vlastne, e, sú donútené konať v súlade e, s EU legislatívou o ochrane údajov. Toto sa považuje za splnenie e, požiadavky toho, že budeme mať patričné zábezpeky na mieste. A to vlastne v praxi, pán spravodajca, znamená, že toto bude vlastne, tak povediať, všeobecne platné oprávnenie. A ja by som veľmi rada si vypočula odpoveď zo strany Európskej komisie, pretože ak toto nesplňa e, požiadavku e, patričných zábezpek, čo potom e, naozaj vlastne to môže splňovať? splňať, pretože ja si neviem predstaviť, že by to mohlo byť niečo iné, pretože toto bude vlastne všeobecné oprávnenie na uh, prenos osobných údajov, e, ktoré budeme odovzdávať Spojeným štátom americkým. A naozaj by sme sa mali zamyslieť nad tým, že čo to bude znamenať. Ja už som príliš dlho e, v tomto parlamente, pretože naozaj sme častokrát v podstate robili revízie e, rôznych takýchto dokumentov, ale naozaj to boli vlastne len také obezličky, pretože neboli to naozaj vlastne revízie, ktoré sa robili s s vážnym spôsobom, pretože ako náhle raz toto odhlasujeme, tak to bude vlastne platné na veky vekov. Takže naozaj musíme v podstate sa zamyslieť nad tým, že čo robíme. Takže je to vlastne oprávnenie, všeobecné oprávnenie a vidím, že áno, máme tam isté zábezpeky a máme tam súdne opravné prostriedky, ale sú tam aj veľmi, veľmi vážne nedostatky. Jedným z nich už bol spomínaný, pretože toto sa netýka e, vlastne občanov, ktoré nie sú občanmi EÚ a e, občan, ktoré sa netýka sa to teda občanov tretich krajín. A toto je vlastne hrubé porušenie charty základných ľudských práv. A s týmto nemôžeme súhlasiť. A, takže prosím vás, zobuďte sa. A toto je naozaj dôležitá vec, ktorá uh, ktorej sa nedostala dostatočná pozornosť, pretože toto právo eh, súdneho opravného prostriedku sa týka len občanov, ktorí žijú v dezignovanej krajine. A ako sa môže stať táto krajina dezignovanou? Vtedy, keď bude zdieľať údaje pre komerčné účely. To znamená, že my máme vlastne takéto základné práva, pokiaľ ide o súdny opravný prostriedok, vtedy, keď dáme Google, povedzme, naše osobné údaje. Ja si naozaj neviem predstaviť, ako to môže byť v súlade so základnou chartou, teda s chartou základných ľudských práv. Môžete ma nazývať cynikom, môžete ma nazývať eh, človekom, ktorý ničomu neverí, ale komisia samotná, pán eh, Giancarelli, ktorý tu bol, ten vlastne hovoril sám o tom, že to vlastne eh, sa opiera o ten predpoklad, že e, Spojené štáty americké v podstate toto e, vyňajú. A to, že by bola nejaká príležitosť, že by sa naozaj takéto niečo stalo, to je nulová príležitosť, pretože tieto výnimky OSN nikdy neodvolá. A preto chcem vlastne pochopiť, pretože by som chcela vedieť, že či je to pravda, pretože na neformálnych stretnutiach toto povedala komisia. Áno, vieme to a vieme aj to, že keď to spravíme, tak táto dohoda v zásade nebude právne platná, ale každopádne to budeme presadzovať a ak sa to občanom nepáči, tak sa môžu obratiť na súd. To znamená, že Európska komisia, ak to je pravdou, je ochotná vlastne zámerne uzavrieť dohodu a uplatňovať dohodu, ktorá nie je právne e, platná a potom to nechá na jednotlivých občanov a tí sa môžu obrátiť na súd. Ak vlastne Európska komisia rešpektuje e, právny štát, tak naozaj rozmýšľam nad tým, že čo toto vlastne robíme. Vy hovoríte o tom, že vlastne pridáte deklaráciu Európskej komisie, že to všetko chcete takto vyriešiť. Ja nechápem, prečo by malo byť toto vlastne platné v tomto prípade a pritom to nie je platné v prípade Ceti. toto de, táto deklarácia nič nerieši, pretože ak táto dohoda samotná nebude e, nepriepustná, tak povediať, tak to nevyriešime nejakou deklaráciou Európskej komisie, pretože tieto veci, o ktorých som teraz hovorila, to sa nedá e, vyriešiť nejakou deklaráciou, pretože tá výnimka e, z zákona o ochrane súkromia, to je niečo, čo je potrebné odvolať. Ja v podstate osobne som presvedčená, respektíve som e, získala e, rady od niekoho, kto je väčším expertom ako som ja, ako môžeme vlastne uzavrieť takúto dohodu e, a vlastne žiadať od, osobn, od členských štátov, že budú dávať osobné údaje pre komerčné účely Spojeným štátom americkým. Pretože ja si naozaj myslím, že ešte tam je ešte jedna ďalšia podmienka, pokiaľ ide o súdne ja, opravný pro... Nie, musím to pre, trošku pre formulovať, pretože takýto prenos údajov sa vlastne do značnej miery opiera o tzv. Mm, privacy shield, to znamená ochranu, pokiaľ ide o osobné údaje. Aj vy, aj ja, my sme extrémne uh, skepticky o, pokiaľ ide o túto um, tento štít alebo ochranný štít v nadväznosti na súkromné údaje. A potom samozrejme, e, ak sa niektorí ľudia obratia na súd, tak sa vlastne toto rozpadne, pretože tento slúb, respektíve tá požiadavka zo strany USA, že budeme vlastne prenašať údaje pre komerčné účely, to sa v podstate dá inak splniť len tým, že sa vlastne uh, by sa teda poskytovalo len cez isté nie prostriedky. A ja si naozaj myslím, že moja skupina je proti tomuto. Toto sa musí celé prepracovať. Tak v tom znení, v akom to máme teraz, to nemôžeme podporiť. Veľmi pekne ďakujeme. Kornelia a jej skupina nasleduje. Veľmi pekne ďakujem. Ja som spravodajkyňou a veľa rokov sme sme sa zaoberali touto témou viac alebo menej kriticky a e, dosť nešťastne. A teraz vlastne e, znie tá e, otázka, že či naozaj je potrebné toto všetko robiť. Ja som naozaj nešťastná. Neviem si predstaviť, že tak, ako to teraz máme pred sebou, že tento výsledok by sme vlastne s spokojným svedomím mohli predložiť a že by sme bez toho, že by sme boli naivní, s týmto mohli e, súhlasiť. Je to výborné. Áno, pokiaľ ide o, o túto e, spravodajcu, áno, on hovorí, že e, o aké ide, tu ide. Áno, ja to považujem za správne a za niečo, čo vítam, ale zase na druhej strane Atlantiku a sa musíme zamerať na to, ako toto vlastne vidí tá druhá zmluvná strana, pretože do akej miery je vlastne zabezpečené, že môžeme vychádzať z toho, že sa na takomto základe všetko bude proste robiť, pretože ja to považujem za úplne správne, ale prakticky nemám nič v ruke, čo by ma presvedčalo o tom, že USA naozaj potom budú takto konať. Ja to aspoň nevidím. A o, o tomto rozhodnutí sa vlastne veľmi dlho diskutovalo. Všetci povedali, nie, nie, toto vlastne nie je rozhodnutie, pokiaľ ide o svedomie a tak ďalej, ale nemáme tu jasné veci, nie je v tomto jasnosť. A keď sa na tento text vlastne pozrieme, no tak naozaj musím konštatovať, že nemôžeme jednoducho žiť s tým, čo tu máme pred sebou. A potom ešte ďalšie veci, ktoré sú veľmi dôležité. E, ďalšie proste, ďalší prenos takýchto údajov aj citlivých údajov. E, my sme presne diskutovali vlast, o, o tom základnom nariadení, pokiaľ ide o osobné údaje a o tom sme diskutovali veľmi dlho. A ja si naozaj myslím, že s týmto nemôžeme byť uzrozumení. Ja to naozaj považujem za veľmi problematické. Akým spôsobom by to malo vlastne teraz znieť? Toto by bola dlhá debata, pretože pokiaľ ide o samotné e, práva, práva dáme niektorým ľuďom a druhým pr- ľuďom práva nedáme. Ako to, to sa jednoducho nedá, pretože e, práva musia platiť pre všetkých. A čo sme vlastne takýmto spôsobom e, získali? Môžeme naozaj e, súhlasiť s čistým svedomím s takouto dohodou? Ja skutočne by som chcela, aby sa to nejakým pozitívnym spôsobom vyriešilo, ale to jednoducho nevidím. A ak e, niečo s týmto môžeme spraviť, tak v tom prípade by sme to naozaj mali v tom záverečnom texte spraviť. Mali by sme tam napísať vlastne aj e, zdôvodnenie, pokiaľ ide o takúto dohodu a mali by sa tam zakotviť isté záležitosti, ale tak, ako to máme pred sebou, to je jednoducho neistota a ja som naozaj veľmi smutná, že sme sa dostali do takéhoto bodu a že musíme povedať, no, nedalo sa vlastne z toho e, viac e, získať, ale toto nie je predsa argumentácia, pretože ja si naozaj myslím, že musíme byť zodpovední za naše činy a s týmto by som to vlastne ukončila. Ďakujem veľmi pekne. Pani, pán López. Ďakujem, pán predseda. E, tento posledný bod, e, pokiaľ ide o zasadnutie e, LIBE, ja by som v podstate sa pridal k tomuto hodnoteniu a už sme vlastne si vypočuli to vyhodnotenie, pokiaľ ide o tento súbor. A sú to skutočne mnohé dôsledky, ktoré boli počiarknuté zo strany mnohých mojich kolegov, ktorí sa zapojili do tejto diskusie. Takže naozaj by bolo e, potrebné sa obratiť s týmto na komisiu. Ja sa obraciam s otázkou svojou na komisiu, pokiaľ ide o klauzulu, ktorá hovorí o mandáte e, v nadväznosti na prioritnú revíziu tejto dohody. Ako náhle táto dohoda bude raz prijatá a ak bude prijatá e, našim súhlasom, a hlasovanie je naplánované na december. Chcel by som vlastne počuť zo strany komisie, že či naozaj aj takáto revízia sa bude robiť e, v, e, na prednostnom základe, hlavne pokiaľ ide o približujúcu sa zmenu v administratíve USA vo Bielom dole, dome a aký to bude mať vlastne účinok na prijatie zo strany USA novej legislatívy, ktorá by si vyžadovala vlastne takéto súdne opravné prostriedky alebo súdnu revíziu e, a že by sa to malo vlastne obmedzovať na občanov EÚ a že sa to nemá vlastne vzťahovať na e, občanov, ktoré vlastne nie sú občanmi EÚ a takže to je dosť negatívny dopad, ktorý toto má na e, chartu ľudských práv. A ja si myslím, že by sme jednoducho to nemali predkladať v tej prvej možnej verzii, pretože to celkom určite to bude celkom určite niečo, čo bude veľmi nepriaznivé a bude to mať patričné dôsledky, pokiaľ ide o tento akčný plán. A ja si naozaj myslím, že e, americký protiajšok to berie veľmi vážne, ale ja si myslím, že táto zmena v e, administratíve USA to nie je to najhoršie možné, ale sú aj niektoré kreslá v kongrese, ktoré sa vlastne budú e, meniť a práve v nadväznosti na to hlasovanie, ktoré prebieha dnes a tá úloha, ktorú by sme chceli zachovať Európskemu parlamentu, pretože my zohrávame istú úlohu. Nielen tým, že vlastne uh, musíme uh, veci odhlasovať, odsúhlasiť, ale aj na úrovni implementácie uh, tejto novej dohody, ktorá by mala zastrešovať množstvo vecí. Áno, súhlasím, je to istý pokrok v nadväznosti na súčasný stav veci, status quo, ale nevidím nejakú ochotu zo strany USA, nemám nejaký dôkaz o tom, že by sa naozaj takáto dohoda periodicky potom revidovala a či už z ich strany alebo z našej strany, zo strany Európskeho parlamentu. A pritom e, Európska komisia za toto politicky zodpovedá. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem. A teraz by som chcel vyzvať e, komisiu, a bol by som veľmi rád, keby pán Carelli odpovedal na isté otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcel poďakovať spravodajcom, tieňovým spravodajcom a celému výboru za obrovský kus práce, ktorú ste spravili. Celé roky o tom diskutujeme. Naozaj obrovský kus práce bol odvedený v tejto téme. Chcem sa poďakovať všetkým za podporu, ktorá pomohla uh, pri schválení aktu e, súdnej nápravy. A to by sme nemali podcenovať súdnych opravných prostriedkov. Teraz je potrebné zabezpečiť rýchle uzavretie tejto dohody. Nebudem opakovať to, čo sme už diskutovali, to, čo ste si vypočuli odo mňa, dokonca aj moje meno tu zaznelo či to, čo som povedal ja. Mali sme naozaj množstvo iných názorov. Chcem zdôrazniť len zo pár vecí. Poprvé, toto je poprvýkrát, kedy nielen v atlantickom kontekste, ale všeobecne na medzinárodnej úrovni, kedy máme skutočnú dohodu o ochrane údajov pro všetkým spolupráci policajných zložiek. Nie dohoda, ktorá umožňuje transfery, ale dohoda, ktorá posilňuje ochranu. To je to bezprecedentná dohoda, e, ktorá bude mať okamžité a zásadné zlepšenie pre všetkých e, všetky datové subjekty. Nezabúdajme, že veľká väčšina tejto dohody sa bude vzťahovať na všetky subjekty, na všetky osoby. Štátnych príslušníkov EU štátov aj iných. Ešte sa k tomu vrátim. Okamžitá výhoda práv a ochrana pre všetkých Európanov. Nezabúdajme na to, že teraz, keď o tom hovoríme, dochádza k transakciám na základe existujúcich bilaterálnych dohôd a národných dohôd a vo, vo väčšine prípadov žiadna takáto ochrana neexistuje alebo len časť. To je status quo aktuálne. Žiadna alebo len veľmi malá ochrana. A do určitej miery naprávame existujúcu asymetriu v oblasti ochrany súkromia na oboch stranách Atlantiku. Americkí občania dnes už požívajú túto ochranu, keď údaje o nich sú transferované do EÚ, zatiaľ čo Európania. Údaje Európanov môžu byť eh, odoslané pre účely presadzovania práva a datové subjekty nemajú ochranu. je tu aj uznesenie tohto parlamentu. Ide o to, aby práva občanov boli na rovnakej úrovni ako práva amerických občanov. A to by sme, na to by sme takisto nemali zabúdať. Táto dohoda priniesie väčšiu právnu istotu a stabilitu v spolupráci pres, orgánov presadzujúcich právo. To znamená, čím skôr, ako je táto e, zastrešovacia dohoda e, nadobudne účinnosti, tým lepšej situácii budú Európania. Zároveň chápeme význam veci, o ktorých hovoril tento výbor a ktoré práve priplenul pán predseda a spravodajcovia. A na tom pracujeme a snažíme sa čo najskôr vydať vyhlásenie, ktoré bude riešiť tieto otázky a podľa nás poskytne potrebné objasnenia konkrétne a tým mám príležitosť zareagovať na e, vyjadrenia, ktoré tu zazneli. Takže prvá vec, ktorú vysvetlíme, je povaha tejto dohody. To je uvedené v texte dohody. Toto nie je základ pre transfer. Toto nie je dohoda, ktorá dáva všeobecné povolenie na transfer. Rozsah ustanovenia o súdnom opravnom prostriedku. To je výsledkom textu z dohody, že článok o súdnom opravnom prostriedku sa bude v plnom rozsahu vzťahovať na transfer údajov PNR na základe dohody EU-USA PNR. To takisto vysvetlíme. Ďalej. Dostupnosť opravných iných súdnych opravných prostriedkov je pravdou, že zákon o opravných prostriedkoch momentálne je na prospech len občanov a existujú iné súdne opravné prostriedky a iné cesty v americkom právnom poriadku, ktoré umožňujú súkromným osobám bez ohľadu na ich národnosť alebo trvalý pobyt hovoriť o porušení ich práv na e, ochranu súkromia a uplatniť si opravný prostriedok. Čiže to sú veci, ktoré sme chceli objasniť. Ďalšia vec je právomoc našich orgánov ochrane údajov v súvislosti s touto dohodou. Budeme vo svojom rozsahu e, uplatňovať dohľadnú úlohu a vyšetrovaciu úlohu. Konkrétne sa to spomína vo viacerých ustanoveniach tejto dohody. Bude to kľúčová časť, a to už je dohodnuté, kľúčová časť a revízie, vyšetrovanie, riešenie jednotlivých sťažností. To je veľmi dôležitá časť tejto dohody a implementácia tejto dohody je práve to, že zabezpečuje dohľad na oboch stranách Atlantiku. Takže zhrniem to, takže dúfame, že tieto objasnenia rozptýlia vaše obavy a dúfame, že to otvorí e, cestu k tomu, aby parlament mohol pozitívne hlasovať o tejto veci. Ďakujem pekne. Ešte Sofín Feld sa chce vyjadriť, ale poprosím stručne. Ďakujem pekne za propagáciu Európskej komisie, ale neodpovedala na žiadne otázky. Uvediem príklad a budem citovať E, mail, ktorý ste poslali vy mne. Hovorím o nutnosti, že Spojené štáty musia zrušiť výnimku pre PNR ostatné. Vy ste povedali, ja citujem inými slovami, ak sa má dodržiavať táto dohoda, Spojené štáty budú musieť novelizovať určité výkonné pravidlá administratívne postupy. To sú vaše slova. Vy uvádzate, že je absolútne nutné takéto niečo. A teraz neodpovedáte na to, o čom hovorím. A čo sa týka komerčných údajov, v akte o práve na súdny opravný postoj, už neviem v ktorom článku, tam, kde sa popisuje to, čo musí spraviť krajina, aby mohla byť dezignovanou krajinou, musí mať náležitý tý e, systém ochrany údajov pre zdieľanie informácií so Spojenými štátmi. Po prvé. Po druhé, musí umožniť transfer osobných údajov pre komerčné účely zo svojho územia a Spojenými štátmi. To je citácia z Judiciary Dress Act. To nie je niečo, čo som si vymyslela. Takže naozaj by som chcela dostať odpoveď na tieto otázky. Pretože ako náhle len, čo komisia bude ako pokazená platňa len opakovať, ako toto je oveľa lepšie ako to, čo sme mali doteraz, dobre. Aj keď táto dohoda na 99% je super, to 1% sa týka základných práv európskych občanov a iných občanov, ktorí žijú na území EÚ. Ty ste povedali, ako že predávam vám druhé auto. Je to super auto, všetko perfektne funguje, len Jedna vec, nemá brzdy, ale inak je super. Ja chcem odpoveď na tieto otázky. Ja nechcem, aby ste mi tu hovorili, že zatiaľ členské štáty e, ako by sa netrapili o základné práva a posielajú údaje bez toho, aby rešpektovali. To je zlý argument. Ak mi chcete predať niečo, čo jednoducho nie je dosť dobre, nefunguje to dosť dobre to porovnám s Antou. Poprosím, odpovedzte na moje otázky. Otázky, ktoré kladiem už 3 roky. Naozaj už ma nebaví stále ich klásť dokola. Uh, it's up to the commission to answer the questions. I'm very happy that... Poprosím komisiu odpoveď. Rád na ne odpoviem. Čiastočne iba samozrejme, pretože to, čo som vysvetlil v tom e-maili a čo vysvetlím aj tu, tu podľa mňa zmiešavame na jednej strane zákonnosť dohody a jej správnu implementáciu. Pri akejkoľvek medzinárodnej dohode to je veľmi dôležitá vec. Keď sa pozrieme na túto dohodu, je dôležité povedať si, že táto dohoda vytvára medzinárodné záväzky, ktoré budú záväzné pre druhú stranu. Ak v tejto veci, či údaje PNR, či sa na ne bude vzťahovať ustanovenie tejto dohody o súdnom opravnom prostriedku. To je špecifický článok, konkrétne špecifické ustanovenie v tejto dohode, ktoré o tom hovorí. A ak tak ako pre ostatné ustanovenie tejto dohody, korektné uplatňovanie tejto dohody znamená, že Spojené štáty musia novelizovať určité pravidlá alebo postupy. To je presne dôsledok toho, že máte medzinárodný záväzok. Avšak dôležité pre dnešnú diskusiu je to, že je tu presná medzinárodná povinnosť alebo záväzok e, zabezpečiť, aby všetky transfery údajov podľa tejto dohody boli ošetrené možnosťou opravného prostriedku. Dobre, to je v poriadku, ale moja otázka, áno, potvrdili ste to isté, že je tu povinnosť Spojených štátov ak podpíšeme implementujeme tú dohodu, tak je tu povinnosť pre Spojené štáty, aby zrušili výnimku z a podobne. Áno, povedali ste, že to je povinnosť a je to súčasť implementácie. Ale ide o to, že skúsenosti, moje doterajšie skúsenosti s Európskou komisiou, ktorá dohliada nad správnou implementáciou a prehodnocuje dohody, absolútne nemám žiadnu dôveru v to, že ako náhle to bude na mieste, tak komisia potom povie, a Spojené štáty nezrušili výnimku, tak pozastavíme dohodu. Nie, také niečo nespravíte. Výsledkom v realite bude to, že táto dohoda už bude podpísaná, môžeme ju prehodnocovať tisíckrát, Američania nestiahnu tú výnimku a jednoducho budeme ju ďalej implementovať. To sa udeje a ja sa pod to nepodpíšem. Dobre. Komisia, chcete sa ešte k tomu vyjadriť, alebo už stačí? Ja môžem doplniť k predchádzajú odpovedi to, že táto otázka korektnej implementácie dohody a konkrétne ustanovenia o súdnom opravnom prostriedku je tak dôležitá, že v samotnej dohode sa identifikuje implementácia súdneho opravného prostriedku ako jedna z kľúčových tém ročného, pardon, spoločného prehodnocovania, článok 22. A ešte chcem len potvrdiť, toto nie je vyhlásenie, to nie je ani moje vyhlásenie, ani môj mail, to je to, na čom sa už strany dohodli. Dohodli sa na tom, že toto bude oblasť, ktorej sa bude venovať mimoriadná pozornosť pri spoločnom prehodnocovaní a poprosím vás, aby ste si prečítali aj článok o pozastavení, ktorý hovorí o porušení tejto dohody a aké sú dôsledky porušenia tejto dohody. Mimochodom, to je ďalší aspekt, ktorý e, popíšeme v našom vyhlásení. Dobre, ďakujem pekne a Teraz si vrátim slovo sám sebe ako spravodajcovi a zareagujem možno na určité otázky aj na pripomienky, ktoré tu zazneli. Táto dohoda, tak ako bola vyrokovaná, je samozrejme na našom stole už od 8. septembra 2015, vyše roka. Máme konečne dojednaný text na stole a odtedy o tom diskutujeme. Takže to nie je nejaké skrátené konanie. Mali sme už množstvo diskusí, viete, s tieňovými o obsahu tejto dohody, aj s komisiou. A správa v podstate pomerne jednoduchá. Ide tu o súhľad, že buď áno alebo nie a nič iné neexistuje. To takisto veľmi dobre viete. Pri takýchto správach je rozumné postupovať takto ako teda o obsahu. Táto dohoda podľa mňa je jasné, a no nikto nemôže spochybniť, že toto nie je zák- právny základ na transfer. Nikde v tejto dohode to nie je uvedené. To je jasné a právny odbor parlamentu to takisto nejako nespochybnil. Čiže toto nie je právny základ pre transfer. Vždy budete mať potrebovať národné právo, právo únie alebo národné alebo úniové dohody s tretími štátmi, v tomto prípade so Spojenými štátmi, ktoré umožnia transfer. Čiže táto dohoda vytvára normy a to je mimochodom tiež obrovský rozdiel medzi touto dohodou a obchodnými dohodami. Pri obchodných dohodách sa vzájomne uznávajú normy a tým akceptujete, že možno na vašich trhoch sa budú môcť uplatňovať nižšie normy. Táto dohoda mimochodom vytvára vysoké normy pre obe strany. Sú to spoločné normy, je to obrovský rozdiel. Ja by som bol len rád, ak by sme E, robili viac takýchto dohôd aj v obchodnej oblasti a nešli cez zájomné uznávanie. Myslím si, že tu je obrovský rozdiel a to je veľmi dôležitý krok vpred. A čo sa týka povolania, ako som povedal, táto dohoda vôbec nepovoluje žiadne transfery a preto vôbec nie je pravdou povedať, že toto je povolenie akéhokoľvek transferu a už vôbec nie všeobecné celoplošné povolenie. Nič z toho. Povolenie transferov, napríklad dohoda z US o PNR, alebo dohoda TFTP dohoda, to sú dohody a dohody o vzájomnej právnej pomoci umožňujú takéto povolenie a tí majú oveľa nižšie normy ochrany údajov, ako prináša táto dohoda. A tým doplní staré dohody, čiže vlastne ňou opravíme, napravíme tie staré dohody, ktoré mimochodom sú platné a schválila ich väčšina politických skupín e, v tomto parlamente. A ak chceme napríklad, aby e, opravné prostriedky neboli pre všetkých občanov, ktorí žijú v Únie, tak potom na to požiadavka by nezákonila túto dohodu, potom všetky dohody, ktoré momentálne máme s tretími štátmi, sú tiež nezákonné, pretože nie je tam žiadna možnosť súdnych opravných prostriedkov v týchto dohodách. Takže ja nechcem povedať, že tieto dohody sú nezákonné len z tohto dôvodu. Ja by som povedal napríklad aj to, že dohoda o transferoch pre PNR a TFTP sú porušením zluvy, pretože sú neprimerané. To je hlavný problém. Ale o tom tu nehovoríme. Tu nemáme žiadne povolenie na žiadne transfery v tejto dohode. Táto dohoda je vhodnou zárukou a vhodná záruka, ktorá podľa mňa je vhodná, vhodná záruka, vhodná primeraná záruka. Všetky požiadavky legislatívy EÚ pre ochranu údajov sú v tejto dohode a nebudeme mať samozrejme absolútne takú istú dohodu ako s tretimi štátmi, ale to vysoká norma, ktorú požaduje súd a ktoré požadujú zmluvy a tým pádom sa teda zlepšia všetky existujúce zmluvy a e, právne základy pre transfer a preto je to podľa, nás význam, podľa mňa významný krok vpred aj s tými objasneniami, ktoré ja požadujem, aby tie objasnenia boli priložené k tejto dohode, ak bude schválovaná v parlamente, samozrejme. A Takisto oficiálne jednoznačne komisia to musí uviesť a inštitúcie Európskej únie ako také. Z toho všetkého je jasné, že sa to nedá interpretovať iným spôsobom. A povedal by som ešte aj toľko, že aj keď sú možno otázniky nad tým, či Spojené štáty v plnom rozsahu budú implementovať túto dohodu, je úplne jasné, že ak ju neimplementujú napríklad v oblasti výnimiek e, zo zákona, alebo ak stiahnu právo na opravný prostriedok e, členského štátu z akéhokoľvek dôvodu podľa ich vnútroštátneho práva, tak porušia túto dohodu a tým pádom to už nebude primeraná záruka a potom budeme potrebovať opäť primeranú záruku, od únie a členských štátov pre každú jednotlivú transakciu opätovne. Takže preto si myslím, že to je plne opodstatnené vydať sa touto cestou a bude to obrovský krok vpred, ak akceptujeme túto dohodu a v budúcnosti by sme mali požadovať viac dohod tohto typu a noriem. A preto ja by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým ktorí s nami spolupracovali počas mnohých rokov a samozrejme poďakovať sa aj komisii, ktorá vyrokovala túto dohodu aj v našom mene. A týmito slovami sa do, dostávame na záver. 11. november poludne je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov a chcel by som uzavrieť tento bod, pretože nám ostáva ešte zo pár minút, ktorý nám dúfam tlmočníci udelia nám ostali ešte dva body na programe. Ďalším bodom programu je prezentácia správy výboru LIBE ohľadne návštevy do Spojených štátov z maja 2016. Šesť kolegov za LIBE a ja ako šéf misie, mm, plus pán predseda Moraes. cestovali sme do San Francisca, Silicon Valley. Bolo to pokračovanie našich predchádzajúcich návštev výboru do Spojených štátov. Účelom bolo získať aktuálne informácie o súčasnom stave a pokroku, ktorý bol dosiahnutý v oblastiach, ktoré sú v našej právomoci, ako napríklad ochrana, ochrana údajov, otázka, mm, otázka privacy shield, zachovanie zachovanie súkromia, e, radikalizácia proti terorizmu, čiže stratégie, opatrenia, ktoré prijali Spojené štáty a programy zrušenia víz a reciprocita. Čiže boli sme v Washingtone, San Francisco, Silicon Valley a stretli sme sa s rôznymi aktérmi, vypočuli sme si ich názory na rozličné témy. Uvidíte, E, v, v dokumente, že sme mali nabitý program, zhrali sme sa zástupcami amerických orgánov, senátormi, zástupcami akademické obce a tak ďalej. Táto návšteva nám poskytla um, hodnotný, hodnotné informácie ku každej jednotlivý, z každej z týchto tém a posunila našu našu spoluprácu s hlavnými aktérmi z americkou stranou. Takže chcel by som udeliť slovo e, tým, ktorí sa návštevy zúčastnili, ak by si želali pripomienkovať. Pani Mecola, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, veľmi rýchlo pripojím sa ku kolegom a e, ďakujem e, sekretariátu a našej styčnej kancelárii vo Washingtone za prípravu, za prácu, naozaj e, diskusia v Silicon Valley s odborníkmi z Google a Facebook na mňa robila veľký dojem. Možno, že do budúcna by som si želala ešte podrobnejšie diskusie s, so senátormi. E, a mm, všetky návštevy v Spojených štátoch amerických ukázali, že možno by sme mohli e, venovať väčšiu pozornosť, s kým sa stretávame a o čom sa diskutuje, najmä keď diskutujeme o otázkach, e, akými sú e, súkromie, safe hub a podobne. Inak fantastická organizácia a Teším sa na ďalšie návštevy. Možno, že by sme, mm, by sme mali sme dobré stretnutie s ministerstvom vnútra k vízam a um, dostali sme dobré odpovede ale potom je to na nás, aby sme sa ubezpečili, že skutočne to aj pokračuje, že prebiehajú ďalšie kroky. Je v našej zodpovednosti, aby sme sa ubezpečili, že naši kolegovia z tých krajín eh, budú informovaní o tom, čo, sme, čo bolo pred diskusie s americkou stranou. Ďakujem veľmi pekne. Um, ja úplne podporujem to, čo uviedla Roberta. E, snáď e, by sme pri tých ďalších cestách mali zvážiť, či by sme si nemali na niektoré body vyradiť viac času. neustále mm, presuny na ďalšie zasadnutia. To nám neumožňuje ísť do hĺbky, všetko sa rokuje rýchlo. Možno by nám pomohlo, keby sme mohli zotrvať u našich partnerov dlhšie, aby sme mohli detálnejšie e, jednotlivé veci prejednávať. Áno, súhlasím, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme sekretariátu za, za organizáciu tejto užitočnej návštevy. Naozaj sme pokryli celú škálu rozličných otázok, ktorým sa v súčasnosti súčasnosti venujeme, ale ktorým sme sa venovali aj v minulosti. Ak nemáte e, žiadne ďalšie pripomienky, tak prejdem k poslednému bodu rokovania. No a to je parlamentná otázka P00570 06 E, ide o pravidlo 105. E, v smysle pravidla komisia mala odpovedať do troch týždňov po tom, čo bola postúpená otázka komisii. Konečná lehota vypršala 31. oktobra 2016. Komisia e, odpoveď nedostala. Pani Sintveld požiadala zaradiť tento bod na ďalší program rokovania v zmysle 130 lomeno 4 pravidlá, 130 lomeno 4, takže ja vám oznám slovo predtým, než dám slovo ešte komisii. Ja myslím, že ide o dôležitú otázku a je, je smutné, že sa to diskutuje v závere dnešného rokovania, hoci sme to dali e, na program v poslednej chvíli. Ide o um, um, údajných informáciách, že Yahoo skenovali osobné e-maily na žiadosti amerických spravodajských agentúr. Tajne vybudovali softwarový program, ktorý umožňuje um, hľadať špecifické informácie vo všetkých prichádzajúcich mailoch ich zákazníkov. Um, už toto sú veľmi závažné správy. My sme komisii e, v rámci prioritnej otázky požiadali, e, sme komisiu požiadali, pýtali sme sa ich, e, či um, požiadali o objasnenie americkú stranu, či komisia uh, si v čase privacy, keď, keď bol prijatý Privacy Shield, či si bola vedomá týchto skutočností a či si uvedomuje uh, že, um, že došlo k porušeniu Safe Harbor a či teda uh, tieto aktivity budú považené za nezákonné v zmysle Privacy Shield a um, ako sa to bude kvalifikovať, ak nedošlo k porušeniu. Čiže podľa mňa sú tu veľmi dôležité otázky vzhľadom na to, že milióny um, európskych občanov využívajú Yahoo takisto. A my rokujeme so Spojenými štátmi v dobrej viere, uh, ako sme boli svetkami pri predchádzajúcej diskusii. Nuž, ja som pomerne, som, som, som prekvapená, že komisia rýchlo neodpovedala. Ešte som prekvapenejšia, že pán, pán Genkerelli práve odišiel. A naozaj rozmýšľam, e, čo k tomu má komisia povedať v tejto etape kladete otázky, tak uh, vás, vás začnú považovať za antiamerickú. Ja nie som proti Amerike, ja, ja si myslím, že je to fantastická krajina napriek tomu, čo si o nej myslí pán Trump, ale eh, mne záleží na Európskej únii a na právach európskych občanov. A komisia nerobí ani zďaleka dosť na to, aby aby chránila práva európskych občanov. Ja viem, že nemám tu zastreliť e, toho, kto priniesol tento odkaz, ale no. Chcem, chcela by som počuť odpoveď. Komisia. Odpoveď je práve v poslednom štádiu schvalovania v zmysle písomného postupu. Piatok by sme to mali poslať parlamentu, ale dobre, ďakujem, ale vy ste mohli na jednu odpovedať okamžite. Vedeli ste o takejto situácii, keď sa rokovalo o Privacy Shield? Určite si táto informácia nevyžaduje schválenie celého kolegia. Dobre, ale počkam do piatku. Ďakujem veľmi pekne. Odročujem zasadnutie. Ďalšie zasadnutie bude 14. novembra od 15. do 18.30 a potom 17. novembra o 9. Ďakujem, dobrý večer.